Ladies and gentlemen, please be seated. Uh, we do have a long agenda today. Uh, and the... Dámy páni, prosím, zaujmite svoje miesta. Dovolte, aby sme začali hneď teraz. Mohli by sme prijať dnešný program? Ak nemáte žiadne výhrady, ak nie, považujem dnešný program za prijatý. Ďakujem vám. Teraz prejdeme k druhému bodu programu a to je schválenie zápisnice z predchádzajúcej schôdze. Ak nemáte výhrady, respektíve žiadne nepredložíte do konca tejto schôdze, považujem zápisnicu za prijatú. Myslím, že vám dlhujem určité informácie ohľadom dnešného postupu. V prvom rade body 5 a 10 dnešného programu boli zamenené, urobil to sekretariát. pretože dnešní rečníci mali um, povinnosti, ktoré kolidovali s ich vystúpením. Bod 5 tohto programu sa týka výmeny názorov s pánom Kenetom Dinom, ktorý je riaditeľom pre plánovanie realizáciu civilných operácií v ESVČ. a potom 10 dnešného odpoludňa bude debriefing informácií od pána Maceja Popovského, zástupcu generálneho tajomníka ESVČ. o e, Rade pre zahraničné veci a obrane, pre obranu. Dovolte, aby som začala dnešnú schôdzu bodom 4. Týmto bodom je eh, predmet, ktorému sa budeme venovať spoločne s eh, zastupcami výboru AFET. Eh, vítam zastupcov AFETu medzi nami. Budeme sa venovať situácii v Zakaukásku. Máme tu aj zástupcov e, z Gruzinska. Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať jej excelenciu Natáliu Sabanadzeovú, vyslankyňu Gruzinska pri Európskej únii. Sprevádza ju pán Irakli znalazę. Je to zástupca ministerstva eh, národnej obrany na misii Gruzinská pri EÚ. Tento pán má pozíciu veliteľa štábu a je tu vojenský ataš, je vojenským ataše pre Moldavsko, Ukrajinu a Bielorusko, ak si dobre pamätám. A prebehne výmena názorov o nedávno podpísaném tzv. strategickom partnerstve, teda dohody o strategickom partnerstve medzi Ruskou federáciou a abcházským odlučeným a teritorium Gruzínska, teda s Abcházkom. Poprosila by som pani Sabanadze, aby nás oboznámila a predniesla úvodné slovo a potom odozdala slovo ďalej svojim kolegom. Ešte pán Plenkovič, nech sa páči. Ďakujem, pani Fotiga. V mene predsedu AFETu, pána Broka, vás e, pozdravujem. Osobitne pani Valislankyňu Sabana ze Strou sme sa nedávno stretli a diskutovali sme o viacerých otázkach vzťahov medzi Gruzinskom a Európskou úniou, ale aj o bezpečnostnej situácii, najmä čo sa týka Abcházska a Južného Osecka. Aj výbor pre zahraničné záležitosti je toho názoru, že podpísanie e, zmluvy o e, spojenectve a spolupráci e, medzi Ruskou federáciou a Abcházskom je znepokojivá. A um, um, reagovala na to ESVČ ako aj NATO. Ide o závažnú otázku, ktorá si vyžaduje dnešnú diskusiu. Takže e, dnes si o tom viacej vypočujeme od pani veľvyslankyne a od vojenského zástupcu Gruzínska tu v Gruzínsku, aby sme sa porozprávali o možných ďalších krokoch ako reakcii na podpis tejto dohody. Takisto sa to bude týkať e, susedskej e, politiky a vzhľadom na situáciu na Ukrajine a vzhľadom na obavy a signály, ktoré boli vyslané v súvislosti s voľbami v e, Moldavsku a Transnestri, Podnestersku. Je to e, veľmi závažná otázka hrozeceho mm, konfliktu, ktoré je e, znepokojivé pre situáciu v EÚ vzhľadom na juhovýchodné susedstvo. Ďakujem vám. Teraz dávam slovo pani veľvyslankyni. Ďakujem. Dámy a páni, ctení členovia parlamentu, ďakujem za túto možnosť. Aj vám osobne, pani predsedkynia, za uspredanie tejto schôdze pomerne rýchlo. Toto je skúšobná doba pre našu krajinu a pre európsku bezpečnosť ako celok. Sme uh, uh, narušovania um, e, svetového poriadku a je to odôvodnenie ako keby agresie e, s formou, formou dohody. A myslím, že začalo sa to e, okupáciou Gruzínska v roku 2008. Vtedy si mnohí mysleli, alebo sa rozhodli veliť, že to je jednorazová záležitosť. Regióny boli známe konfliktmi, vláda Tbilisi padla do pasce a tak ďalej. Dnes vieme, že to, čo sa stalo v Gruzínsku v 2008, predtým sa znova opakuje. A je to vzorcom v správaní sa konkrétneho štátu. Je to proti jednotlivým mm, normám a výzvam povojnového usporiadania. Dnes by som vám chcela diskutovať o najnovších krokoch Ruskej federácie, ktorá podpísala tzv. zmluvu o spojenectve a spolupráci s režimom Suchumi. Nechcela by som sa sústrediť na konkrétnu dohodu, ktorá nie je právne záväzná podľa medzinárodného práva, ale o bezpečnostných a humanitných dôsledkoch na Ukrajine a v súvislosti s tým chcem upozorniť na regionálny politický kontext a analyzovať, čo to všetko znamená pre bezpečnosť a mier v širšej Európe. Vieme, že dohoda, ktorá, nadobud- ktorá sa podpíše pri vojenskej okupácii, nie je platná. To nie je pre nás útecha. Táto dohoda bude mať praktické dôsledky v teréne a jasne ukazuje, aké zámery má Moskva. Teraz k obsahu tejto zmluvy. Obsahuje koordinovanú zahraničnú politiku, spoločnú zahraničnú politiku a E, obranu, vrátanie spoločnej ochrany a obrany pri agresii, spoločnú e, ostrahu spoločných hraníc a ďalších hraníc a posilnenie ochrany hraníc vytvorenie spoločných sociálneho a hospodárskeho priestoru a vytávanie spoločného bezpečnostného systému na juhu Ruskej federácie a takisto e, rovnaké colné a tarify. Členstvo v ruských integračných projektoch do sovietského priestoru a v medzinárodných organizáciách, vytvorenie spoločného kultúrneho a humanitárneho priestoru. Pravdepodobne to pôjde o harmonizáciu vzdelávania. Dohoda ustanovuje, že všetky finančné aspekty realizácie bude hradiť ruská strana. Platy a dôchodky všetkých zamestnancov bude platiť Ruská federácia podľa štandardov a platových stupníc Južného distriktu Ruskej federácie. To platí aj pre zdravotné a sociálne poistenie. Moja vláda charakterizovala túto zmluvu ako kruk k anexii e, týchto oblastí, ktoré sú súčasťou Gruzínska a narušenie územnej celistvosti Gruzínska. Chcela by som eh, poďakovať za odsúdenie tejto dohody. Táto dohoda, ako som povedala, bude relevantná podľa medzinárodného práva, ale prakticky má niekoľko dôsledkov. Vytvorí to, čo mu Rusko hovorí nová realita v teréne. Táto nová realita, ako je anex Krymu zmrazovanie konfliktov, separácia území sa nedajú e, zneplatniť. Čo sa týka Abchádzka, môžeme povedať, aké budú určujúce črty tejto reality. Vidíme, že Abcházsko sa vzdáva svojej proklamovanej nezávislosti, ktorá je nezákonná samotn- samotn- sama o sebe, ale bola inou kategóriou. Poprvé, bude posilnená hranica medzi Gruzinskom a Abcházskom a myslím tým fyzickú hranicu. Bude tam osnatý drát, možno aj stena, múr. Táto organizovanie týchto múrov sa začali už organizovať medzi Abcházskom a inými regiónmi. Celková dĺžka je asi 50 kilometrov, kde bude natiahnutý ostnatý drôt tento e, plot často e, zachádza hlbšie do územia Gruzínska a zasahuje domy a polnohospodárskú pôdu obyvateľstva. niektorí obyvateľia museli svoje domovy zanechať. In Abcházia. V Abcházsku od začiatku júna 2013 okupačné sily začali kopať celé kilometre zákopov, vytvárali e, umelé bariéry. E, tieto zákopy sú 4 až 5 e, metrov široké a 3 metre hlboké. Takisto sú umiestnené znaky, ktoré označujú hranicu, obvykle uprostred obrábanej zeme. V dohode sa píše o posunení tejto hranice. Do troch rokov od implementácie budeme mať plnú fyzickú separáciu Abcházska od, od zvyšku Grozínska. Takže e, je tu obmedzený pohyb e, osôb, je tu um, e, zneužívanie moci a obťažovanie občanov. Má to však aj ďalšie dôsledky. Keďže je stále ťažšie sa pohybovať, prístup k zdravotníckým zariadeniam a iným sociálnym službám v Gruzínsku bude obmedzená pre Abcházcov. Gruzínsky pás, meno a identita a život v dôstojnosti ako gruzinec je v Abcházsku ohrozené. Vzdelanie v materinskom jazyku, ktoré je základným e, právom, bude ešte menej prístupné ako doteraz. Je to problémom. Práva menšín sú tu po, e, porušované. E, v článku 21 20, z 25 článkov e, tejto zmluvy sa nachádza ako ďalšie obmedzujúce riešenie. Takisto je podkopaná možnosť, aby Gruzínsko priamo viedlo dialog s Abcházkom. Gruzínska vláda realizujú politiku otvorenosti a snaží sa um, interagovať s občanmi uh, v, tej, v tomto regióne. Po tejto zmluve politika angažovanosti, ktorá je prioritou Európskej únie pri riešení konfliktov, sa uh, ešte ťažšie realizuje s kým sa budeme angažovať, s kým sa budeme kontaktovať, aké bude táto, aká bude táto angažovanosť a aký bude účinok. Máme veľkú obavu takisto z potenciálneho vplyvu e, tejto dohody na ženevské rozhovory. Je to primárny mechanizmus na realizáciu e, dohody o prímeri z roku 2008. Podľa signálov sa táto e, dohoda zreplikuje v ďalších regiónoch. Praktická anexácia E, gruzinských území bude mať priamy vplyv na celé riešenie konfliktu. Uvedené hrozby nielen pre gruzínskú e, suverenitu, ale aj bezpečnosť medzinárodnú bude mať e, problémy a dôsledky pre európsku bezpečnosť. Vidíme exponenciálnu prítomno, exponenciálny nárast prítomnosti Rusov v danej oblasti Ehm, prítomnosť eh, ruských vojsk je eh, znepokojivá. Anexácia anexovanie eh, Krymu a prípadne Abcházska znamená prítomnosť väčšiu Ruska v Čiernom mori. Je to viacej techniky, munície i vojsk na území Abcházska a pozdĺž jeho hraníc. Mohla by som hovoriť podrobnejšie o umiestnení ruských vojsk a množstve počte vojenských základník, ak budeme mať čas, ale nechám to na otázky. Tak eh, aj v Abcházsku, ako aj v regióne Schenvali sú ruské eh, vojenské základne na troch rôznych miestach. Ruská federácia naďalej tieto základne vybavuje novými tankmi a ďalšou, ďalšími zbraniami eh, útočnými zbraniami a stále zvyšuje operácie. Okrem týchto opatrení e, základní e, Rusko rozvíja ďalej prepravné e, možnosti, ktoré rýchlejšie dopravia do týchto základní vojenské sily. Toto všetko má dopad mimo Abcházska, Gruzínska alebo širšieho regiónu. Je to latentná violácia medzinárodných eh, noriem a princípov a znižuje sa predvydateľnosť v medzinárodnom systéme, čo je základom eh, pre mierové vzťahy eh, po studenej vojne. Ochrana noriem nie je ničím abstraktným alebo nejakým morálnym dobrom. Úzko to súvisí s bezpečnosťou a stabilitou všetkých krajín, najmä tých menších um, medzinárodné právo skročilo dravcov a chránilo menších. A je to spoločná túžba všetkých členov medzinárodného spoločenstva, aby sa precedenty nevyskytovali viac a aby sme sa držali e, tých najzákladnejších neporušiteľných práv. Územná celistvosť a neporušiteľnosť hraníc bola jedným z takýchto pravidiel, a toto pravidlo bolo porušené a nielen raz. Môže to byť nebezpečné nielen pre nás, ktorí sme priamo ovplyvnení, ale pre systém ako taký. Precedenci sa opakujú na miestach a v čase, ktoré sa ťažko predvídajú. Myslím, že to, čo sa stalo v Gruzínsku v roku 2008, bolo precedens pre Ukrajinu v 2014. Povedala som na začiatku, že detaily a kontext môžu byť iné, ale výsledok a dôsledky sú veľmi podobné. V obidvoch prípadoch tretí štát použil vojenskú silu, aby e, ovplyvnil a vykolajil jeho správu veci verejných. Má to politické, ekonomické a vojenské dôsledky a takýto tlak aj Rusko vyvíja. Motivácia je zahmlievaná a takisto sa používajú falošné e, dôvody. Štáty sa e, zmenšujú, e, zbavujú území a to je pod tzv. znešeným úsilím ochraňovať ľudí v teréne a preto sú porušované medzinárodné normy. Keďže toto sa stalo nielen raz, ale dvakrát, nie je prekvapením, že otázka mnohých nás je, kto bude pokračovať, kto bude ďalší. Na záver sa chcem vrátiť k tzv. zmluve. Um, ruský minister zahraničných vecí povedal, že nie je nič nového v tomto dokumente a prečo sa ľudia vzrušujú. Toto vyhlásenie je, platí ale je aj falošné. Platí, že všetko to, čo opísal, nie je výsledkom jedného papiera, ktorý bol podpísaný pred týždňom. Je to výsledkom dlhého procesu, ktorý sa začal úlohou Ruska ako mirotvornej síly v 90. rokoch, čo, čo kulminovali okupáciou Gruzínska a pripojím Abcházska a Tchimali. A Rusko podpísalo s rozsledkovaním EÚ e, zmluvu o, zas, o o prímeri, ale namiesto naplnenia zmluvy uznalo o, o, o tieto regióny ako nezávislé. S týmito regiónmi dnesko podpísalo zmluvu o priateľstve a vzájomnej spolupráci a potom nasledovali ďalšie zmluvy, ktoré eh, de facto zafixovali ruské hranice. Potom neskôr sa na tomto území ocitli ruské základne. Nie je novinkou, že Rusku nikdy nezáležalo na nezávislosti um, Abcházska či Tchivali a nikdy nebol mediátorom v tomto procese um, realizácie, riešenia konfliktu. Podpisom zmluvy, nedávnej zmluvy, samotné Rusko E, pošľapalo e, nezávislosť Abcházska, ktorú samo podpísalo. A nemá vôbec v úmysle e, túto nezávislosť rešpektovať. Chce Abcházsko integrovať ako svoj nový južný distrikt. Ak okupácia z roku 2009 bola prezentovaná ako reakciu na ambíciu Gruzínska tu vstúpiť do NATO, zmluva o pristúpení EÚ e k EÚ je výsledkom toho. No to je vojenským, vojenský, vojenskou alianciou. E, mnohí, mnohí tomu do určitej miery e, rozumeli Moldavsko, Gruzínsko a ďalšie krajiny vidia tvrdnutie ruského, ruských stanovisk voči eh, postsovietským eh, republikám. Chcem na vás apulovať, aby ste zhodnotili situáciu a aby ste silno bránili eh, to, čím je Európa. Dúfam tiež, že vyslete silný signál vo svojej rezolúcii vzhľadom ku Gruzínsku. Ďakujem pekne, pani Pani Veľvyslankyňa a pán Zeladze bude odpovedať tiež na otázky, ktoré tu budú vznesené. Takže ešte raz ďakujem obom. <clears throat> Teraz otváram rozpravu. Chcela by som poprosiť všetkých, aby sa vo svojich príspevkoch obmedzili na dve minúty, pretože máme dlhý zoznam rečníkov a ako prvému dám slovo pánovi Karimovi, ktorý je zástupcom delegácie pre vzťahy s krajinami Kaukaska. Pani predsednička, ďakujem za slovo aj vám, a vaša excelencia. Ďakujem za e, jasnú prezentáciu situácie. E, ja Môžem potvrdiť všetko, čo ste tu uviedli pred e, výborom, najmä zo svojho pohľadu, pohľadu svojej delegácie Európskeho parlamentu, keď hovoríte, že je na čase, aby Európa výrazne podporila to, o čom vlastne tá Európa je. E, toto určite e, môžu poslanci podporiť v súvislosti s problematikou Gruzínska. Je tu jedna vec, ktorej by som sa chcel podrobnejšie venovať. Vy ste sa tomu dotkli vo vašej prezentácii. Ide o ten text, o ten dokument. Ide o dohodu medzi uh, Uzbec, ktorý bol predložený Uzbeckom a Ruskom. Ide o dva odlišné dokumenty. Uh, na osobitnom stretnutí um, včera som o tom hovoril, takže ja som do určitej miery informovaný, ale bolo by dobré, aby sme získali pohľad Gruzínska na túto vec, pretože mne sa zdá, že ak um, človek číta tieto dva odlišné dokumenty a dosť zásadne sa odlišujú, možno z toho vyvodiť, že v abcházskej spoločnosti sú určité prv vnímané odlišne, ako ich v súčasnosti vníma Rusko. Takže mňa by zaujímalo, ako sa na tieto otázky pozera e, Gruzínsko a aké je e, vaše odporúčanie, ako by mala Európska únia postupovať vo vzťahu práve k týmto konkrétnym otázkam alebo prvkom. Ďakujem pekne. Pán Plankovič má ešte raz slovo. Ďakujem pekne. Pani Fotiga, to, čo povedal pán Karim, je aj jedno z našich e, obáv, že existujú dve verzie e, tohto dokumentu a bolo by e, dobre vniesť do toho určité objasnenie, ktoré je, ktorý z týchto dokumentov je ten podstatný. Aj keď ste sa zmienili o týchto veciach vo vašom prejave, ale považujete túto zmluvu o de facto legalizácii anexácie Abcházska k Rusku, k Ruskej federácii. Mohli, mohli by ste sa k tomuto ešte trošku obšírnejšie vyjadriť. Ďakujem pekne, pán Štetina. Ďakujem vám za slovo. Vážení hostia, kolegovia, nedávno sme prijali rezolúciu o Gruzínsku. Bola veľmi to uznesenie bolo veľmi uvážené a bolo výsledkom dlhého rokovania a jednou zo základných vecí, ktorá sa objavila pri príprave tohto uznesenia, bola snaha nazvať okupované územia Abcházska a Južného Osetínska ako separatistické. My sme proti tomu s mojimi kolegami veľmi výrazne protestovali a podarilo sa nám že sa e, tento termín nedostal do textu a ostalo tam to hodnotenie, tak ako Európsky parlament urobil v roku 2011. Okupované územia. A myslím, že sme išli správnou cestou, keď nazývame veci pravými menami. A bolo to potrebné robiť od začiatku Začiatkom 90. rokov som bol v Abcházku a pamätám si, že vtedajší predkladateľ Arde Zimba, tzv. separatistický prezident, už bol obklopený suitou ruských plukovníkov a zo severu z Ruska od Soči, od Adleru, prichádzali kolóny vojenských vozidiel s ruskými vojakmi v modrých baretoch a vozili tzv. separatistom muníciu. Už vtedy bolo jasné, že nejde o separatistické hnutie, ale o obyčajnú agresívnu okupáciu časti e, suvereného zvrchovaného územia časti štátu, tak poprosím, aby sme veci nazývali pravými menami. Keď to nebudeme robiť, tá séria, ktorá začala Abcházskom, pokračovala Čečenskom, Južným Osetínskom, Krymom a pokračuje východnou Ukrajinou, tak táto séria by pokračovala. Tak preto nazývajme veci pravými menami. Ďakujem za pozornosť a ešte poprosím pána Zneladze či splní slub pani veľvyslankyne a bude špecifikovať tie ruské vojenské základne, a ktoré sú na tom území. Ďakujem. Thank you, Mr. Štetina. Ďakujem pekne, pán Štetina. Máte úplnú pravdu. A ja sa tiež ospravedlňujem za chybu. Pán Marek Jurek. Uh-huh. Uh-huh. A ja by som chcel poďakovať našim gruzinským kolegom za e, informáciu o súčasnej situácii. E, Abcházsko je e, citlivá záležitosť. nachádza sa priamo v jadre konfliktu. Toto bolo e, bolo e, predpokladané Ruskom naši kolegovia z parlamentu, ktorí zastupujú západné krajiny e, tesne pred olympijskými hrami v Soči došlo k posunu hraníc, aby e, sa overila reakcia medzinárodného spoločenstva e, na takúto okupáciu. Takže ak dnes budeme e, nebudeme reagovať a Rusko považuje NATO za e, nepriateľa a správa sa e, agresívne. Ale my musíme považovať Rusko za partnerov vo vzťahu, ku ktorému, od ktorého očakávame iné postoje, iné správanie. Ale toto nechráni našich partnerov pokiaľ ide o porušenie ich záujmov a našich záujmov. Takže mali by sme zabraniť takéto situácii, aby to pokračovalo čo najskôr. Veľmi ťažko sa o tomto diskutuje za prítomnosti našich gruzinských kolegov, ale nedostatočná rozhodujúca reakcia na začiatku tohto roku na to, čo sa udialo tesne pred Eh, olympijskými hrami eh, v Soči a so vzťahu k tomu posunu hranic. Toto je dôsledok eh, tej situácie v rámci zahraničnej politike EÚ by sme mali hovoriť o tom, že by mala byť oveľa proaktívnejšia, menej pasívna. Ak nenájdeme presvedčivé riešenie reakciu, vhodnú reakciu na ruské správanie, budeme vystavení e, ďalšej agresii. A to nebude len na úkor našich e, priateľov, ale aj my sa dostaneme do veľmi ťažkej situácie. Takže bez ohľadu na akékoľvek kroky a slova by sme mali urýchliť a zintenzívniť naše vzťahy s Gruzinskom. Um, ehm, Ďakujem pekne. Ja budem musieť zatvoriť zoznam rečníkov, keďže už veľmi dlhý pán Balen má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. My e, sympatizujeme s Gruzínskom v tejto situácii, ale žiaľ, nie, nedošlo tu nič novému. E, Rusko okupuje tieto územia a nechce e, sa ich vzdať. E, pokúš si sa ich pripojiť e, alebo sa k ním čo najviac pripútať. Ja súhlasím s tým, čo povedal generálny tajomník NATO a vysoká predstaviteľka, že ak chceme, aby Rusi odišli z toho územia, musíme sa zamyslieť nad tým, čo možno urobiť, aby sme stabilizovali túto situáciu a obnovili vašu suverenitu. Zvrchovanosť. Ďakujem pekne, pán Lösing. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden, wie Sie den, meinen Namen ausgesprochen haben. Ähm, gut, die Sicht ist ja jetzt sehr. Danke, danke. Hm, takže Prepačte, už som sa informovala a četala som niekoľké staršie správy, takisto aj správu komisie z roku 2009. V tejto správe sa nachádza trocha iný náhľad na veci a zo správy vyplýva, že v skutočnosti Gruzínsko vykonalo prvý krok smerom k vojne nechcela by som sa rozprávať teraz o tejto veci, ale chcem sa spýtať, čo bude pokračovať. Existujú snahy, aby tie odlúčené či odpadlické regióny boli vrátené naspäť násilím. Je skutočnosťou, že tieto oblasti sa po vojne silnejšie orientovali na Rusko. A to je fakt. A nielen ide o to, že Rusko by tieto regióny obsadilo. Chcem sa spýtať, čo bude ďalej. Diskutuje sa napríklad o tom, že by napríklad e, tieto e, regióny získali záruku neútočenia, alebo že by tieto regióny predsa len e, boli neskôr vojensky získané naspäť. A nikdy sa nehovorilo o záruke neútočenia. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, chcem e, veľmi pekne poďakovať e, e, pani veľvyslankyni za to, že nás informovala o tomto dramatickom vývoji, ale buďme otvorení, nejde o nič nové, ide len o nové štádium dobre implementovanej ruskej stratégie zamrazenie tejto situácie, potom využitie vojenskej sily, aby získali plnú kontrolu nad územím, e, ktoré podľa medzinárodného práva je e, okupovaným e, územím. Môžeme zamieňať slova, zamieňať pocity, ale nemôžeme ignorovať realitu z pohľadu medzinárodného práva a ani zo strategického pohľadu. Je, eh, je eh, to eh, nový mm, zvyk. Spomenuli ste trans, podnestiersko a v tejto súvislosti treba zvážiť aj to, že východná Ukrajina môže byť novým miestom na implementáciu tzv. zmrazeného konfliktu. Ide len o určitú stratégiu, ofenzívu, ktorá nielen mení rovnováhu moci, ale aj destabilizuje e, celú tú rovnováhu regionálne, nielen lokálne. Ja by som veľmi rád povedal tým, ktorí ešte stále majú nejaké ilúzie, že Rusko môže využiť krajiny, kde žije veľká ruská komunita, aby e, vyvolali takéto konflikty a potom Eh, implementovali, realizovali to druhú, tretiu fázu svojej stratégie. Toto je veľká, eh, veľké riziko pre členské štáty Európskej únie. Nebuďme naivní, toto je ich stratégia a musíme byť na to pripravení. Eh, ja sa teraz obracam na pani veľvyslankyňu a vojenského zástupcu ako sa pozeráme na tú situáciu e, na Kryme? Ide o zmenu e, rovnováhy moci, alebo to má aj určitú ofenzívnu dimenziu? Ďakujem pekne. Pán Lansbergis má slovo teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani veľvyslankyňa, sme radi, že ste prišli medzi nás je vhodný čas, aby ste nám pripomenuli, že to, čo vidíme teraz na Ukrajine, e, je opakovaním toho, čo sa udialo v roku 2008 e, v Gruzínsku. Európsky parlament otvára e, novú stránku, pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom. A opäť je to vhodná chvíľa, aby sme o tom spolu s vami hovorili, aby sme definovali naše nové vzťahy s Ruskom, aká by mala byť pozícia EÚ v tejto situácii a vo vzťahu aj k vášmu regiónu. Moja otázka znie, ako vidíte úlohu Európskej únie aké konkrétne kroky by mali byť prijaté zo strany EÚ, aby napomohli vyriešiť tento problém, pretože v roku 2008 boli rôzne zbožné priania a potom sa veľmi rýchlo zabudlo e, na všetko zo strany EÚ, aby sa neopakovala táto situácia v Ukrajine, ako by ste nám poradili. Ďakujem pekne, pán Nart. Ďakujem pekne. Bez pochyby okupácia Abcházska a Južnoosetinská, to je porušenie medzinárodnej legislatívy, ale otázka je, aký je náš politický realizmus a realizmus v tejto oblasti. Myslieť si, že legalita sa bude adaptovať v skutočnosti vzhľadom na to, aké sú tam okolnosti, tak to pôde môže viesť k ťažkej situácii. Už 50 rokov Izrael napríklad porušuje medzinárodný zákon a legislatívu vytváraním e, situácie in situ a vytvára to precedens. A je tu jednoduchá situácia. Izrael nie je sankcionovaný, ale Rusko áno. 50 rokov e, sa to tam deje a nikto nič nehovorí. A to, čo ja sa tu snažím naznačiť, je, že aký má význam skutočnosť in situ a či môžeme takúto realitu alebo skutočnosť ignorovať. Čo je rozhodujúci rozdiel medzi Ukrajinou, Moldavskom a Gruzinskom je, že máte jasnú, pevnú národnú realitu v prospech územnej celistvosti. Vzhľadom na voľby v Moldavsku mám určité pochybnosti aj v Ukrajine. to, že od dohôd s Ruskom o uznaní územnej celistvosti tak Ukrajiny, ako aj Gruzínska a ďalších území, že došlo k podstatnej zmene zo strany Ruska, ktorá postupne okupuje ostatné územia. Aký môže byť dôsledok tohto ruského prístupu tých vojenských e, e, politík v tom, že napríklad Grozinsko požiadalo o vstup do NATO, keďže USA považuje Panamu za svoje územie bezpečnosti, e, keď ju tiež istým spôsobom teda anektovalo. Tak ako vidíte tento prístup? Lica. Ďakujem pekne, Franz Ulica. Ďakujem pekne. Pani predsednička, Myslím, že nedošlo k ničomu novému na východnom fronte, čo sme nezažili v roku 2008 a dokonca e, myslím, že sa to začalo v roku 1991-92, kedy e, došlo k prvému zmrazeniu konfliktu ktoré najprv boli skutočnými konfliktmi a potom došlo k ich zmrazeniu. ale môžu byť aj rozmrazené a znovu byť aktívnymi konfliktmi. Toto je ruská stratégia, e, ktorou sledujú určité záujmy vo vzťahu k prílahlým územiam k Ruskej federácii. Zdá sa, že EÚ nevie adekvátne e, naložiť s týmito hrozbami Ruska. Čo je však dôležité, je, že EÚ v spolupráci s NATO, aby realizovali komplexný postup voči ruskej politike agresie, pretože toto prebieha v súčasnosti v Európe, e, v súčasnosti a všetky členské krajiny NATO musia pochopiť, že e, to pôjde ďalej. Nemôžeme konfrontovať ruskú policiu, poli, E, politiku len s deklaráciami, musíme konať. Ide o novú formu hybridnej studenej vojny, ktorá prebieha v Európe. V súčasnosti musíme zaviesť nové sankcie, nové vojenské opatrenia a musíme reagovať všetkými potrebnými e, opatreniami na to, čo Rusko naďalej robí v Európe. Ďakujem pekne. Predtým, ešte ako udelím slovo, vrátim slovo uh, uh, pani veľvyslankyni a, a pánovi Zneladzemu. Chcem vás informovať, že uh, uh otázku bezpečnosti uh, čiernomorského územia zaradíme uh, do programu podobne ako bezpečnostnú situáciu po Balckom území, aby sme sa mohli zaoberať e, týmito otázkami aj z iného pohľadu. A týmto vlastne len reagujem na viaceré dnešné pripomienky, že musíme čeliť úplne e, novej forme vojny, novým e, symptómom, hoci boli viditeľné už pred mnohými rokmi, musíme dnes už skutočne reagovať na ne a takúto politiku zastaviť. Pani veľvyslankyňa, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za zaujímavé otázky a pripomienky. Pokúsim sa odpovedať čo najviac z nich. Pokiaľ ide o tie dva odlišné dokumenty a reakciu abcházskej spoločnosti na túto tzv. zmluvu, je správne, bola tu skoršia verzia tohto dokumentu, volalo sa to zmluva o integrácii, teraz sa to hovorí, o, o, teraz sa to nazýva ako zmluva o strategickom a pra, partnerstve a spojenectve. Hmm tento pakt vyvolal určitú nespokojnosť, vrátane e, abcházského parlamentu, diskutovalo sa tam o tom, viacerí členovia a zástupcovia abcházskej spoločnosti vyjadrili obavy, e, že to zachádza príliš ďaleko a chceli, aby došlo k zmenám e, a boli vykonané zmeny ale ja verím, že došlo len ku kozmetickým zmenám, kozmetickým úpravám všetko, čo som opísala, čo sa, e, sa nachádza v tom definitívnom, finálnom znení e, tej tzv. zmluvy a hovorí sa o, tam o integrácii, integrácii Abcházska e, v sociálnej, ekonomickej a vojenskej oblasti do ruskej spoločnosti. Ďalej hovorilo sa tu o poskytnutí abcházského občianstva Rusom Ehm, pod záštitou zvýšenia ochrany, ale ako túto tzv. legislatívu o občanstve budú implementovať, e, sa dá ťažko predvídať. Tá finálna verzia dokumentu, ktorú máme, e, bola tiež menená, ale tu, čo mám so sebou, je tá úplne posledná verzia. A toto je, je vlastne zmluva o de facto anexácii. Um, Rusko uznalo Abcházsko ako nezávislú krajinu. E, toto zachádza o krok ďalej a tento krok bude veľmi ťažké zvrátiť. Práve preto som apelovala na vás a ako ste aj vy e, pýtali mňa, že ako máme postupovať, aký recept mám e, ide o komplikovanú situáciu, hoci, hoci tieto kroky nie sú nové, ale E, vnášanie novej dimenzie do tejto reality naďalej viac komplikuje zvrátenie tej situácie a navrátenie sa k urovnaniu tohto konfliktu. Žiaľ, Rusko urobilo to, že bolo ručiteľom, garantorom neusporiadania tohto konfliktu. Um, už mnohé roky sme nemali skutočnú príležitosť diskutovať a dospieť k dohode s abcházskou stranou v dobrej viere, aby sme s nimi o tom diskutovali bez politického vojenského zásahu. Takže ide o hypotetickú situáciu, e, neviem, ako by sme to vyriešili, ale ako vravím, boli vytvorené dostatočné podmienky na to, aby došlo k reálnemu vyriešeniu situácie v Abcházsku. A hlavne, hlavným dôvodom bolo zásah Ruska. E, pokiaľ ide o tú tzv. zmluvu anexácii, e, týmto sa situácia komplikuje, pretože dochádza k prebračiu vládnych štruktúr Abcházska Ruskou federáciou e, pod rovnakým velením, dochádza k hliadkovaniu na hraniciach Takže skutočne sa to uberá e, smerom fyzickej separácie Abchádzka od Gruzínska. Môžeme povedať, že to nie je nič nové, ale je dôležité reagovať, pretože je to e, presne tá logika, e, ktorú ste tu spomenuli, že už sme to počuli o Abchádzku, nie je nič nové, poďme ďalej. Ehm, ehm, takže v konečnom dôsledku tu máme určitú novú realitu a treba ju riešiť. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo som eh, o tom chcela eh, s vami hovoriť, pretože napriek tomu, že tento príbeh je známy, zašiel o krok ďalej a to treba mať na pamäti. Eh, treba pripomenúť krajine, ktorá robí tieto kroky, že medzinárodné spoločenstvo e, na to dohliada, hoci nemá v rukách e, silné nástroje. Nie je jednoduché reagovať na výzvy, ktoré Rusko e, realizuje. Ale musíme sa nad reakcií spolu a tento tzv. príbeh Abcházska by sme mali mať na zreteľu, keď E, formujeme reakciu odpovede Rusku. Čokoľvek sa udialo v roku 2008, kdokoľvek začal vojnu, čo v tomto štádiu nie je až také dôležité, ale súhlasím s e, e, vyhodnotením tej situácie, že Gruzinsko bolo vyprovokované do vojnového konfliktu a ten dokument, o ktorom hovoríte, to explicitne uvádza. Takže sú tu odlišné názory a stanoviska a áno, je tu želenie abcházskeho abcházskej spoločnosti tiež, ale dôležité je to, že gruzínske obyvateľstvo bolo z Abcházska vytlačené, došlo k etnickým čistkám a toto je takmer nezvratný stav. Títo ľudia ale majú právo vrátiť sa do svojej krajiny a rozhodovať o nej. Inak tá situácia skutočne bude veľmi neférová. A ďalej. Pán Nart spomínal o, alebo hovoril o tej realite v teréne, o tom, ako sa Ruská federácia domnieva, že je to ich sféra záujma a bezpečnosti, do ktorej NATO rušivo zasahuje. To je samozrejme všetko vec názoru ja viem, že tento spôsob uvažovania je v móde a trochu ako keby sme pozabudli na reálne politické e, kalkulácie, možno sme narušili rovnováhu síl v území, ale 25 rokov po rozpade Sovietskeho zväzu a po konci studenej vojny by sme si mali uvedomiť to, že k nejakému pokroku a k, niekomu, k nejakému vývoju došlo a mali by sme zabezpečiť, aby žiadny štát nemal možnosť porušovať medzinárodné právo a ostatní by to nemali ignorovať. A tiež sa domnievam, že pojem sféry záujmu je niečo, čo síce existuje, ale aj tento pojem by sa mal v čase vyvíjať pretože žijeme už v inej situácii. Ten pojem zmena záujmov, to je naozaj, to je ten prístup zo studenej vojny z minulého storočia. Podľa mňa je to už pojem zastaralý. EÚ, ktorá sa definuje ako normatívna sila, tak by mala normy e, chrániť Nie je predsa možné len hovoriť, že keď rešpektujeme doma právo a ľudské práva, že to stačí, ale musíme sa pozrieť aj na to, čo sa deje za hranicami. Gruzínsko sa snažilo o vstup do NATO, nepodarilo sa to, teraz sa hovorí o približovaní do NATO aj do EU štruktúr. Je to voľba našich ľudí, veľmi silná. A ide teraz o to, o akou krajinou sa Gruzinsko stane a v akej krajine chcú Gruzinci žiť a je pre nás veľmi ťažké prijať, že to všetko nie je možné len preto, že máme tú smolu, že žijeme v nešťastnej sfére vplyvu niekoho iného. Teraz, pani predsednička, poprosím pána Dzneladzeho, aby e, sa vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem. Padli tu niektoré otázky, ktoré sa týkali ruských základní e, v Gruzínsku. A len krátka informácia o ruských vojskách v Gruzínsku. Počet ruských vojakov je asi 4200 v regióne a 4500 v Abcházku. Okrem toho je v súčasnosti 1350 Rusov v prítomnosti ruských hraníc u Svaly a 225 e, na abcházskej hranici, teda celkovo 11 215 ruských vojakov na okupovanom území Gruzínska. V ďalšom regióne je štvrtá vojenská základňa, ktorá je vybavená moderným zariadením aj modernou technológiou a technikou. 50 bojových tankov, 160 bojových vozidiel, 95 APC a dve divízie jedna divízia raketového delostrelectva, jedna divízia delostrelectva 300 e, mm kalibru. Sú tu potom ďalšie obranné mechanizmy a tiež útočné helikoptery. V Abcházku je 50 bojových tankov T-90 v novej verzii, 145 bojových vozidiel, 160 APC, a tiež obranné systémy S-300 Jedna divízia balistických striel, S. a tiež útočné vrtulníky. V e, tej súčasnej situácii ruské vojenské jednotky sa pohybujú po okupovanom území a sú v dostatočnom počte, aby mohli proti Gruzinsku začať s novou agresiou. za 45 až 72 hodín by boli schopní ešte e, rozšíriť túto vojenskú kapacitu ak by sa Kreml e, rozhodol e, pre takéto politické riešenie. A samozrejme tiež by mohli vytvoriť novú zámienku pre svoje pôsobenia, pre svoje akcie v oblasti. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán Zneladze, teraz môže prejsť druhé kratšie kolo otázok a diskusie. Nech sa páči, môžete klásť otázky. Pani veľvyslankyňa, mohli by ste nám tiež povedať pár slov o tom, aká je situácia na rokovaní v Ženeve? Ako sa prezentuje gruzinský postoj v tomto formáte rokovaní? A aká je situácia v, v oseckých a abcházských ITP, lebo viem, že tam sa Gruzínsko veľmi usiluje. Vieme zo skúsenosti, že títo ľudia považujú Osetinsko a Abcházsko za svoj domov, za svoju vlast, za miesto, kde by chceli žiť. Aj keď v Gruzinsku sa s nimi mm, dobre zaobchádza, ale radi by sa vrátili do svojich domovov. E, je jasné, že nechcú žiť trvalo mimo svojej vlasti. Má ešte niekto otázku v rámci druhého kola? Pán Castaldo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj jej excelencii veľvyslánkyni za veľmi hĺbkovú informáciu. Rád by som poznal vaše hodnotenie scenára e, v Čiernomori Včerajšie informácie hovoria, že Putin odstúpil od South Streamu a vyzval v e, Istambule možnosť, alebo na, poukázal v Istambule, že by teda prešiel South Stream touto oblasťou Tureckom. E, v Azerbajdžane je veľké napätie e, aj s Gruzínskom. E, minulý týždeň bol zostrelený vrtulník a keď hovoríme o tejto zmluve medzi Abcházskom a Ruskom, je to skutočne riziko toho, že by Kaukaz sa naozaj dostal do vojenského konfliktu. Vidíte, že to Rusko má veľmi masívnu prítomnosť v tejto oblasti. A či ide len o zvyšovanie napätia a či chce uchovať tú svoju pozíciu, silovú pozíciu e, aj v diplomatickom dialogu. Pán Nart, ešte jedna otázka a teraz už musím uzavrieť e, zoznam rečníkov. Podporujem návrhy kolegu Kastalda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 v bardzo jednoznačný spôsob. Keď sa pozrieme na potenciál Ruska, vyvoláva veľké obavy, pretože Rusko je schopné reagovať veľmi rýchlo. Ale ako zvrátiť situáciu? Naopak, aké zmeny nastali v gruzínskych ozbrojených silách? Vieme, že Rusko naozaj má obrovské kapacity, ale um, ukázalo sa, že Gruzinsko v predchádzajúcom konflikte bolo pomerne zraniteľné. Čo sa zmenilo? Uh, um... Nech sa páči, e, môžete odpovedať pani veľvyslankyňa. Pokiaľ ide o rokovania v Ženeve, je to naozaj veľmi dôležitý formát pre nás, pretože je to jediný medzinárodný formát, v ktorom môžeme rokovať o situácii a o konfliktoch. Je to naozaj zložité a musím skonštatovať, že tie rokovania neprebiehajú vždy veľmi dobre. Minulé rokovania v Ženeve prebehli a sústredili sa na niektoré tie najproblematickejšie otázky situácie okolo hraníc a tiež aké to má dôsledky na miestne obyvateľstvo. Ďalšia veľmi dôležitá otázka v rámci ženevských rokovaní teda v tej prvej pracovnej skupine je gruzínsky záväzok a síce jednostranný, že nepoužije silu a tak by reagovala. Tak by som zareagovala aj na ďalšiu otázku, či by Gruzínsko bolo schopné použiť silu v tomto ženevskom formáte a právne e, jednostranne Gruzinsko zaviazalo, že nepoužije silu a očakávame od Ruska podobný krok že zareagujú na ten náš, ale jediné, čo robia, je, že Rusko zvyšuje vojenskú prítomnosť v Abcházsku a v Osetinsku a tiež máme veľké obavy v tej druhej pracovnej skupine v Ženeve, pokiaľ ide o humanitárnu situáciu, lebo ten dôsledok vzdelávania v ruštine ako materčine to je zloži- prináša to zložité, zložitú situáciu, je to veľmi citlivá otázka, aj, aj tá otázka návratu IDP, tých e, ľudí, ktorí zatiaľ žijú v Gruzínsku, v tej situácii pod okupačným režimom. To všetko je naozaj veľmi zložitá situácia a my sa snažíme nájsť rôzne riešenia, ako pokračovať. Situácia týchto ľudí v Gruzínsku je vo všeobecnosti e, taká stabilizovaná, ale oni sa snažia o návrat, tam e, sú ale určité vlny, e, ktoré prichádzajú, ktoré prichádzajú od roku 2008 a teda k týmto e, vlnám dochádza tak následne a je to viacero pristahovaleckých vln. A dochádza aj k zaberaniu domov a potom vlastne e, ľudia odchádzajú. My robíme všetko preto, aby sme ich podporili, aby sme pre nich vytvorili rea- relatívne normálne podmienky pre život a máme veľkú podporu aj od EÚ, za čo e, gruzinská vláda EÚ veľmi naozaj ďakuje. Pokiaľ ide o nárust, nárast e, prítomnosti Ruska v Čiernomorskej oblasti a čo to znamená pre rovnováhu síl. Je len veľmi ťažké vyvodiť, či Rusko mieni použiť ďalšie vojenské prostriedky. Čo je ale jasné, je, že Rusko opakovane preukázalo, že je schopné použiť vojenské prostriedky na to, aby dosiahlo svoje ciele. Prvýkrát sa tak stalo v roku 2008 v Gruzinsku a teraz sa to opakuje. Otázka je, môžeme e, sa, byť si istí, že sa to nebude opakovať v budúcnosti? No veru, e, nemáme dôvod to tvrdiť. Asi najväčší šok v roku 2008 alebo dnes vyplýva práve z toho, že dochádza k vojenskej agresii a že Ruská federácia používa nástroj vojenskej agresie voči susedným štátom a keď to už použila raz, tak e, nič nám nemôže zaručiť, že sa to nezopakuje za akýchkoľvek dôvodov a záujmov, ktoré Rusko e, vedú k takémuto konaniu. Situácia na Kryme, Abcházsko, áno, to e, mení aj okolnosti v Čiernomorskej oblasti, či ide o nejakú ofenzívu, alebo či ide len o konštatovanie faktov, to môžeme len ťažko povedať. V každom prípade akákoľvek zmena v rovnováhe síly je agresiou, a my sa musíme venovať Čiernomorskej oblasti, pretože vidíme, že Rusko tam postupuje a môžeme očakávať, že sa tomu budú všetci aj venovať, ale Vári očakávajú všetci v oblasti, že budú e, teda e, Rusku nadvládu akceptovať v tejto oblasti, pokračuje pán Zneladze. Poučili sme sa z roku 2008 a to naozaj veľmi Svoju doktrínu sme prispôsobili rovnako ako aj výcvikový program, aby sme zvýšili bojaschopnosť našich jednotiek, aby sme zabezpečili lepšiu informačnú službu, aby sme zlepšili našu leteckú obranu. Naša hlavná sila alebo naša hlavná snaha spočíva v tom, že chceme vytvoriť špeciálne jednotky, ktoré, sú, ktoré budú schopné odolať v tomto boji. Pokračuje pani predsednička, áno, ďakujem vám. Bez pochyby tak prezentácia pani veľvyslankyne Sabanadze, ako aj vojenského e, zástupcu Gruzinska pána Dneladzeho, nám dávajú možnosti pre ďalšie iniciatívy. Určite sa tejto téme budeme venovať, budeme ju hĺbkovo analyzovať, tak v rámci nášho podvýboru SEDA, ako aj v rámci výboru AFET. A určite sa tejto téme budeme aj ďalej venovať. Ďakujem pani veľvyslankyňa, ďakujem pán Sneladze, že ste tu dnes boli medzi nami. Ostane, ostaňte prosím v miestnosti, nemáme prestávku. Dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta. prechádzame do następnego punktu porządku obrad. Poďme na ďalší bod nášho programu. Chcela by som privítať medzi nami pána Keneta Dína, ktorý sa zúčastnil výboru pre zahraničné záležitosti a tam sme mali možnosť e, diskutovať s nimi o e, misiách EÚ, EU, konkrétne EULEX. Témou dnešnej výmeny názorov s pánom Kenetom Dinom budú civilné misie EÚ, ich aktuálny stav a som veľmi rada, že pána Keneta Dina môžem privítať medzi nami. Pán Din je riaditeľom útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií pri ESVČ. Pán Dini sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za príležitosť opoznámiť vás s aktuálnym stavom misií Posledné budú spustené, spustené e, budúci rok v januári. Veľmi rád zodpoviem na vaše otázky či poznámky. E, po, poďme sa pozrieť na misie Európskej únie z geografického hľadiska. 1. decembra sme spustili tém, tému e, misiu na Ukrajine EUAM. Táto Misia bola ustanovená v júli, ale začala sa oficiálne pred tromi dňami. Je to misia, ktorú vedie pán Kalman Mižej. Má pomôcť ukrajinským orgánom v oblasti obnovenej bezpečnostnej stratégie a, radiť, čo sa týka v oblasti bezpečnosti a obrany. Má sídlo v Kieve, nemá teraz ešte žiadne plány prejsť mimo Kieva. Myslím, že môžeme s tým veľa pomôcť a do roka sa má táto misia strategicky prehodnotiť z hľadiska profilu mandátu a dosiahnutých výsledkov a cieľa. Takže je to e, za pozornosť venovaná Kiev pre Kiev a snaha o zníženie e, korupcie na úrovni e, vedenia a riadenia vecí verejných. Tiež sa má venovať ľudským právam, riadnemu uplatňovaniu základných noriem a štandardov Um, dobrej európskej praxe a, a riadneho, riadne zodpovednosti pri uh, inštitúcie presadzujúce práva. Mandát misie je dva roky a prehodnotenie bude o jeden rok, aby sa a rozpočet je 13,1 milióna eur 101 medzinárodných pracovníkov a iba niekoľko domácich pracovníkov. Teraz idem na Eulex Kosovo, to sú staršie misie. Nedávno v správach z nie celkom vhodného dôvodu bola táto misia spomínaná a v tejto súvislosti bolo vypočutie vo výbore AFED. Som rád, že vás môžem informovať o Eh, na nasledujúcich veciach. Eh, táto misia sa eh, venuje verejme, reform, reforme práva predovšetkým a je venovaná aj jednote Kosova. Týka sa riadenia ostrahy hraníc a ide o uplatňovanie a zavádzanie noriem. Táto misia postretla viacero vízev, to sa týka implementácie. Pravdepodobné je, že táto misia sa skončí v júni 2016, takže ešte necelé dva roky má pred sebou a exekutívny a prvok tejto misie sa v roku 2015 bude pomaly končiť. Jej konkrétny kľúčový prvok je špeciálna vyšetrovacia zložka. Táto zložka má svoje sídlo v Bruseli a je výsledkom správy z roku 2011 a týka sa nezákonného obchodovania s ľudskými bytostiami a týka sa aj e, vojnových e, zločinov. E, v súvislosti s vojnou v Juhoslávii ehm, predpokladáme, že padnú obvinenia aj v spolupráci s Holandskom ja sám som sa v Kosove angažoval. Dúfame, že k tomuto dôjde v roku 2015. Je to však nákladná misia. V priebehu 5 rokov má stať 111 miliónov eur. Takže sú tu určité obmedzenia. Ďalšou misiou je misia v Gruzínsku. Teraz ste sa práve venovali otázkam Gruzínska. Ehm, od roku 2008 existuje táto misia. Je na základe dohody z roku 2006. A sú tu, je to 6 bodov, ktoré sa realizujú. Čo znamená táto misia? Vyše 200, 200 medzinárodných pracovníkov, aj pre e, Južné Osecko a Abcházsko. Táto misia sa e, zmenšuje a sú e, chýry, že má postupne odznieť. Je to však iba monitorovacia misia. Táto misia je však významným nástrojom Európskej únie a jej politiky v Gruzínsku a v celom regióne. Má nástroje, ktorý sa nazýva APRMN. Je to mechanizmus referovania a uplatňuje sa najmä v Abcházsku je pravdepodobné, že nedávno podpísaná tzv. zmluva o spojníctve s Ruskou federáciou a Abcházským regiónom bude nepriaznivá pre realizáciu tejto zložky misie. Nedávno však sa vyskytli dobré správy, napríklad prechod hraníc zdravotníkmi je však problém s prekračovaním hraníc Abcházska. Tá misia má pomáhať v normalizácii, informovať o politikách EÚ a e, snažiť sa predchádzať e, aktom nepriateľstva medzi stranami. Takže e, táto misia ešte dva roky. Ideme na stredný Blízky východ. Je to po COPS, palestinské územie. Táto misia e, nastojí ročne vyše 9 miliónov eur. Začali sme v januári 2006 je to misia, ktorá mala pomôcť na západnom um, brehu Jordánska a orgánom. Je to pomocná misia pre eh, civilnú políciu. A, a spolupracujeme s eh, kanceláriou generálneho prokurátora, takisto s inštitúciami eh, trestnej spravodlivosti. A takisto táto misia má zložku venovanú Kurdom a môžeme povedať, že sme dosiahli určitý úspech. Hoci je to misia malá, iba niekoľko e, pracovníkov e, z medzinárodného prostredia sú umiestnení v Tel Avive Eh, jej prvkom je projekt pripravenosti. Je to snaha návratu k zmluve príslušných sprán. Tento projekt je podobný ako niečo, nie, je niečo podobné šengenskému projektu, tak aby na, eh, danom prechod, na tých prechodoch eh, boli eh, implementované zásady prechodu hraníc. Takisto znamená táto misia našu prítomnosť v nedalekej blízkosti od Gáza, pásma, pásma Gazy. Na to však by sme potrebovali oveľa viacej personálu, oveľa viacej bezpečnostných zariadení. Nož a teraz ďalej. Teraz misia v Africku, misia EUCAP Sahel Mali od roku 2014 je to misia, ktorá e, sa má skutočne e, realizovať e, v polovičke januára. Je vo svojej prípravnej fáze. V podstate však mandát tejto misie sa bude sústreďovať na reformu polície a Národnej gardy v Malí. Takisto Eh, musíme povedať, že nám to eh, potreba určitý čas na to, aby sme eh, nerobili duplicitnú prácu s inými misiami. Neskôr sa sústredíme skôr na administratívnu časť, na to potrebujeme ľudské zdroje a takisto sa budeme venovať zodpovednosti a podpore e, výcviku malijských bezpečnostných síl. Ďalšia, čo sa týka Bamaka, e, odtiaľ e, došlo k presídleniu do centrálnejšej časti. Závisí to však od ochoty členských štátov ísť do okrajovejších častí. Potom ďalej e, výcviková misia má misie, e, účel, účelom viacerých misií je um, dostať sa k úsporám. Ďalej je tu um, misia Nestor, um, hlavne, hlavne uh, teda v africkom rohu, predovšetkým uh, Somálsku v súvis- táto spolupracuje s misiou Atalanta, ktorá je námorná misia. Najmä z bezpečnostných dôvodov sme sa sústredili na Djibouti, tam sme robili veľa výcviku pre pobrežnú stráž a to, čo sa deje na mori, sa potom replikuje na uh, súši. Samotné Somalsko Kenia, džibuti sejšely a Tanzania sú územiami širšieho záujmu. Tam stieha, snažíme sa stíhať pirátov a podporiť miestne orgány v tomto ich snažení. V, v roku 2015 sa sústredíme hlavne na Somálsko. Vargaše eh, mienime v Somálsku otvoriť eh, malú kanceláriu s 5-6 pracovníkmi, ktorí potom koncom novembra sme eh, otvorili novú kanceláriu v Mogadišu s 5 pracovníkmi, ktorá bude pokračovať v roku 2015 veľmi úzko spolupracujeme s delegáciou EÚ a s osobitnými zástupcami, pretože chceme, aby táto misia doplňala e, širšie zájmy EÚ. Teraz EUPOL Afganistan. Od 17. júna 2007, myslím, máme túto misiu. Od teraz do dvoch rokov má táto misia skončiť od roku 2000, pardon, e, táto misia mm, končila 30, má sa skončiť 31. decembra 2014 a e, sústredíme sa teraz iba na políciu a inštitucionálnu reformu. Na ministerstve vnútra je silná americká prítomnosť, hovorím to s rešpektom, ale my predovšetkým spolupracujeme s ministerstvom vnútra a myslíme si, že civilné e, zložky potrebujú aj e, vojenskú e, podporu. No a tretím prvkom je rozvoj vzťahom s vojenským prokurátorom. E, existujúci systém totiž neposkytuje dostatočne e, žiaduce výsledky. Momentálne je misia e, so sídlom v Kábule. Hlavne s nemeckými zložkami, ktoré budú pokračovať do júna 2015 a hlavná súčasť misie ostáva v Kábule. V súčasnosti e, identifikujeme určité postupy e, právneho štátu, aby sme e, pomohli štrukturovaným spôsobom prechodu transformácií Um, pôvodne misia mala končiť teraz eh, v decembri, eh, predlžené do roku 2016. Nás EUBAM Líbia eh, do mája 2015. Ukázalo sa, že prostredie pre túto misiu je náročné. 22. novembra sa znížil počet našich pracovníkov na 17 celý mesiac sme sa snažili identifikovať e, legitímne e, spôsoby, ako podporiť riadenie ostrahy hraníc. Jednoducho však e, sa situácia vyhrotila a pracovníkov sme poslali do Tripolisu v roku 2015 má um, prísť, prísť eh, zástupcovia OSN do Líbie. Myslím, že 16. 17. decembra možno budú odvolaní všetci pracovníci misie v prípade, že niektoré členské štáty budú chcieť e, odvolať svojich e, ľudí. E, majú túto možnosť. Radi by sme však misiu pokračovali pokiaľ to bude možné. Zatiaľ nás vyšla táto misia na 26 miliónov eur. Rýchlo som prebehol prehľad o našich misiách mimo Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujem, pán veliteľ. Začneme teraz diskusiu o výmenu názorov. Najskôr by som sa spýtala a požiadala pána Zdrojevského. Nech sa páči. Pani przewodnicząca, mám cztery pytania Ďakujem, pani predsednička. Mám štyri otázky. Jedna sa týka rozpočtu. Blížime sa ku koncu roka, je už december. Máme e, konečný rozpočet pre tých 9,5 misií. Som prekvapený, že v Mali sa e, náklady zvyšujú, ale v Líbii sa možno nejaké peniaze ušetria. Budeme schopní dodržať plán na rok 2000, za rok 2014. Ďalšia otázka sa týka e, misie na Ukrajinu v Kieve. Táto misia sa momentálne podiela na prácach, ktoré sú pokračovaním a ďalšími krokmi za voľbami, po voľbách. Ako hodnotíte misiu na Ukrajine? Je možné pozorovať aj to, čo sa deje v Dombase. Hovorím nielen o vojenských aspektoch, ale aj o potenciálnom poskytnutí podpory civilnému obyvateľstvu. Pretože vláda prestala napríklad vyplácať dôchodky. Aké sú teda možnosti pozorovať, čo sa vlastne deje na Ukrajine? Ďalšia otázka. Hovorili ste o nástroji rýchlej odozvy, napríklad aj v Gruzínsku. Rád by som o tom vedel viac. Aké nástroje sú to? Aké typy nástrojov? My sme si totiž len vypočuli informácie o e, veľkej zaangažovanosti Ruska v Gruzínsku, o vojenskej prítomnosti, o vojenskej operácii, že sú tam tisícky vojakov. Eh, vysoko eh, sofistikovaná vojenská technika, tanky, ďalšie zbrojné systémy, ktoré sú eh, skutočne, skutočne schopné podniknúť útok. Takže aby sme sa vyhli nepredvídaným situáciám. Ďakujem. Pán Nart. Quería hacerle algunas Niekoľko otázok u niekoľkým misiám. Aký zmysel mať eh, misiu v Rafe, keď Izrael má celú túto oblasť eh, a gazu absolútne blokovanú po tom, čo ju znúčila, zničila tú, tento región. A to, že eh, misia našej politickej skupiny ALDE nemohla vstúpiť do tohto územia Izraelská vláda na jednej strane sa snaží ukázať, že má priateľské vzťahy s nami a na druhej strane európskym poslancom a Európskeho parlamentu, ktorý z veľkej časti finančne podporuje gazu, tak im zás zakáže vstup do tohto územia. Tak aký význam má mať misiu na takomto mieste? Po druhé, Afganistán. Hovorili ste o tom, že je potrebné podporiť policajné zložky a spravodlivosť. Áno, máme tam misiu Masrame a šerife, ale e, pán Dostum, ktorý tam vládne, je to zločinec, je veľmi dobre známy a identifikovaný a je to jeden z našich interlokutorov. Je to vojnový zločinec, ktorý e, aj obchoduje s drogami. Ako môžeme takto postupovať, ako môžeme kolaborovať a ako realizovať spravodlivosť, a podporovať policajné jednotky prostredníctvom gangstera. Nemôžem ho inak nazvať tohto človeka. To je oxymoron jednoducho, je to protirečenie. Tretia otázka. Bamako. Mali. Trenujeme a cvičíme malíske jednotky a tieto jednotky, keď vstúpili do boja, tak sa rozpustili ako cukor vo vode. Taká to je skutočnosť hovoria, že nemôžeme ísť na sever a práve tam by sme ale mali ísť v Kideli, v Taudeni, v Gao a v Bamako a v Tombuktu. Všade tam by sme sa mali dostať a teda, ak beriete do úvahy, že spôsob, ako kontrolovať Lasvar Afuras, teda eh, horské oblasti, kde sú islamisti a džihadisti, tak to môžeme jedine tými jednotkami, ktoré poznajú e, oblasti, a to sú Tuaregovia a Araby. Vytvárajú sa takéto vojenské jednotky, bojové jednotky z týchto kmeňov, ktoré najlepšie poznajú územie a nie tie južné kmene. Nemyslíte si, že jeden z dôvodov, prečo armáda zlyhala, tak to je práve tá to etnické zloženie e, týchto vojenských jednotiek, že nepochádzajú zo severu. Ďakujem. Castaldo. Pán Castaldo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem vám za vašu analýzu a niekoľko otázok k niekoľkým misiám. Kosovo. Včera na stretnutí s ministrami zahraničných vecí e, sme skonštatovali, že korupcia je naozaj obrovská pliaga v tejto oblasti a skutočnou prekážkou alebo hlavnou prekážkou pre ich budúce pristúpenie. Žiaľ, musíme tiež skonštatovať, že táto misia trpí obrovským škandálom, vysia nad touto misiou ťažké obvinenia e, v tlači, to, že jeden z vedúcich predstaviteľov tejto misie bol obvinený z korupcie a ide aj otázky, ktoré sa týkajú rozpočtu a rôznych agentov, ktorí by boli implikovaní. Vyhlásenia veľké, e, najvyššej reprezentantky išli v tom zmysle, že je to strategický bod jej programu a že sa snaží absolútne objasniť túto situáciu aj s novým šéfom misie, ak sa nemilím, je to Talian. A povedalo sa, že tam bude nulová tolerancia ku korupcii. Ja by som rád pozva, poznal váš názor, aký je posledný vývoj tejto otázky a ako skutočne si myslíte, že by sme mohli konkrétne a viditeľne e, oživiť imič tejto misie a Palestína plne Súhlasím s tým, čo povedal kolega Nárt, pokiaľ ide o misiu v Rafe. Jedna poznámka Eupol Cops v Ramalahu. V posledných dňoch určite viete, jedna z tém, ktorá najviac rozdeľuje Európsky parlament, je uznanie Palestíny nezávislo od toho, či je to spravodlivé alebo nie, ale povedalo sa to aj na plene, treba uznať štát, ale neumožňujeme im vlastne existovať ako skutočný štát, aby mohli mať e, skutočnú, efektívnu administratívu, policiu a tak ďalej, tak to je vlastne pokritectvo. A tu by som sa spýtal, podľa vás táto misia by sa mohla rozšíriť alebo oživiť vzhľadom na skúsenosti z posledných rokov, aby do budúcnosti sme mohli pomôcť oveľa viacej eventuálnemu palestinskému štátu, ktorý by bol uznaný medzinárodným spoločenstvom, aby sme im pomohli interne aj externe. A záverom EUBAM Líbia nie je vašim, vašou zodpovednosťou, že táto misia v tomto kontexte naozaj toho nemôže urobiť veľa to, že nemôžeme kontrolovať tisícky kilometrov hraníc, aj keby sme tam vyslali 100 či 200 ľudí, ktorí by vytvorili eventuál, alebo pomohli vytvoriť eventuálny líbyský štát, to je naozaj ilúziou. Nebolo by možno lepšie, keby sme sa snažili o strategickejší, dlhodobejší prístup, tak ako v Čade, v Nigerie, v Egypte a v Tunisku Tunisko teraz prechádza veľmi pozitívnym demokratickým procesom a vytvoriť spolu s nimi nejaký jednotný systém a vychádzali by sme aj z ich kapacít a skúseností institú. Vieme, že tieto hranice sú absolútne priepustné a keď nezasiahneme, rečník bol vyzvaný, aby ukončil. Vieme, že ak nemáme širšiu víziu, tak len veľmi ťažko dosiahneme pozitívne výsledky. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Kukan. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr sa vás spýtam. Korupčný škandál v Eulexe je súčasťou diskusie? Uh, Mr. Eller. Pán Eller. Nie. Potrebujem vašu odpoveď, aby som mohol pokračovať, alebo aby som zastavil. Áno, samozrejme, hovorí pani predsednička. V tom prípade mám dve otázky pre nášho cteného hostia. Poprvé, ako vidíte tú skutočnosť, že ombudsman O'Reilly eh, kontroluje, či EÚ eh, e vykonala všetky potrebné kroky na preskúmanie nárokov a obvenení a po druhé, ako komunikujeme a čo sa deje, čo sa um, vzhľadom k národu, k ľuďom v Kosove, či, uh, či robíme dostatok, aby sme si aspoň zachovali dôstojnosť. Ďakujem pekne, pán Aller. Ďakujem. Ja mám dve otázky. Um, jedna sa týka Rafy, aby sme si to objasnili. Hamas vypustil 2-3 tisíc e, rakiet na civilné územia Izraelu. E, myslím, že Izrael sa pokúsil zničiť Hamas, možno povedať, pokúsil sa zničiť Gazu. Ale moja otázka znie e, a týka sa tejto situácie E, ktorá je takmer vojnovým stavom. <clears throat> Ako možno spolupracovať s Hamasom, ktorý vládne v Gaze a je teroristickou organizáciou, využíva e, e, všetko na svoje teroristické účely. A sleduje teda túto teroristickú cestu. Ďalšia vec, hovorili sme o viacerých misiách. Um, pokiaľ ide o dvor auditorov, hovorí sa tu veľmi veľa o, o efektívnosti uh, v súvislosti s niečím, o čom budeme hovoriť neskôr, uh, v súvislosti s obstarávaním. Uh, Vypočuli sme si od dvora auditorov, ale aj z iných zdrojov, že operácie, ktoré musia byť rýchle, sú neoperatívne ani o pol roka, pretože tie e, postupy obstarávania sú také komplikované, že to trvá veľmi dlho a týmto vlastne diskreditujeme tieto operácie, ako aj postavenie Európskej únie. A ako vravím, tieto postupy obstarávania sú také komplikované, že nemôžno o nich hovoriť ako o efektívnych a dokonca e, aj ohrozujú bezpečnosť personálu na, v teréne, na zemi Ehm, pretože to trvá dlho, kým získajú potrebné vybavenie eh, technický materiál. Ďakujeme pekne, pán Eller. Zdá sa mi, že nemáme viacerých um, hlasiacich sa oslova, takže dám slovo pánovi Kinovi, aby odpovedal. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujeme za otázky. Budem sa snažiť na ne postupne odpovedať. Pokiaľ ide o rozpočtové otázky, na rok 2014 CFSP rozpočet je 314 miliónov. E, e, to bolo teda vyčlenené na civilné misie a pokiaľ ide o súčasné misie v rámci Mali, ktorý sa zač- ktorá sa začala v januári, nemáme dostatok peňazí aby sme ich financovali po júne 2014. Eh, takže budeme musieť nájsť finančné prostriedky, ak tu majú byť ďalšie misie po júni 2014. Snažíme sa identifikovať úspory v rámci misií, pretože na našom úrade sme sa eh, začali venovať identifikácii úspor, ktoré majú minimálny dopad na tú operatívnu úroveň. Chceme skutočne byť efektívni, e, chceme zoštihli, tak povedať, misie, najmä vo vzťahu k veľkým misiám, pretože sú tu veľké obmedzenia a, a Pokiaľ ide o Gruzínsko, misiu v Gruzínsku, tu sme identifikovali počet ľudí, ktoré, e, kde musíme rešpektovať dohody a mus, potrebujeme e, asi dve, 200 monitorov, ale posudzujeme určité aspekty toho, či je to skutočne e, dôležité, udržateľné toto teda posudzujeme v rámci ESVČ a budeme to prezentovať čoskoro členským štátom. A chcem ešte povedať, že pokiaľ ide o Ukrajinu, Kiev, e, budeme hlavne pôsobiť v Kieve z bezpečnostného e, pohľadu. Členské štáty najmä chceli, aby tá misia sa sústredila na Kiev. E, máme tu ale tzv. ten regional outreach, regionálny dosah ale to bude dosť komplikované. monitorovacie misie OBSE budú zohľadňovať niektoré aspekty, budú vykonať operácie v Donbase napríklad a v iných oblastiach. Ale mandát mm, e, náš je obmedzený. Teraz, e, pokiaľ ide o tie civilné misie, e, budú používať systém časného varovania. E, hovorí sa, a dokonca sú tu určité podozrenia, že sa tu rozmiestňuje, rozmiestňujú, rozmiestňuje vojenská technika a ale a my môžeme vychádzať len z toho, čo počujeme. A misia v Gruzínsku, e, tu máme memorandum e, e, porozumenia, aby sme sa uistili o tom, že nedochádza k hromadeniu vojenskej techniky pri hraniciach. Takže v podstate tu pôjde len o ten systém včasného varovania, asi nič iné. Ďalej, pokiaľ ide o e, oblasť Rafi. e, vždy prebieha diskusia v súvislosti s týmito misiami. Členské štáty majú rozličné názory. Tri, štyri členské štáty tvrdia, že um, pokiaľ ide o administratívu v Gaze, um, možno sa to vyžaduje prítomnosť tretej strany. Uh, oni by chceli, aby sa zachovali tieto misie. E, máme tu um, dohody medzinárodného typu, ale e, sú to aj misie, je tu misia, ktorá je vlastne spiaca, neexistuje v realite. Členské štáty sa na to pozerajú niektorí ako základ, základ východisko pre nejakú prítomnosť v Gaze. A Eh, ja môžem povedať, že len plním príkazy a pokiaľ ide o Afganistán, eh, vykonávanie dohľadu je veľmi komplikované, eh, prebieha viacero aktivít, zešeri v Kabul. Toto je komplikovaná situácia, ale keby tam nebola naša prítomnosť, bolo by to ešte horšie misie Európskej únie e, určite nespolupracujú s e, kriminálnikmi, ale e, v tejto krajine, v Afganistane, sú, je určité dedictvo a Bamako, Mali. My sme civilná misia, máme mandát daný členskými štátmi a toto bráni, aby misia išla na sever. Nie tam preto tá misia, aby bojovala e, v určitej vojne a vojenská misia e, a ja uznávam, mnohí sa pýtali v súvislosti s Mali, čo sa tam udialo práve preto v Mali treba vybudovať e, z pohľadu bezpečnosti e, silnú zložku, ale civilná misia do toho nebude zapojená. Možno len do reforiem ehm, e, v súvislosti s ministerstvom obrany a armády Mali. Eulex Kosovo, <clears throat> tu boli otázky položené Eh, určite eh, berieme vážne takéto podozrenia. Eh, vysoká predstaviteľka spolu s vedúcim misie hovorí, že bude treba riešené transparentne a komplexne nemôžeme nič zakrývať, žiadne ospravedlnenia neexistujú, ale prebieha vyšetrovanie do týchto obvinení vznesených v roku 2013. Čiže prebieha toto vyšetrovanie a viedlo to k čiastočnému e, zúženiu e, imunity bývalého pracovníka, pretože si neplnil svoje povinnosti a taktiež to viedlo k zapojeniu Interpolu a využitiu právnej pomoci e, z iných e, krajín. Ešte prebieha, ako vravím, vyšetrovanie, takže o tom nemôžem príliš veľa hovoriť, ale môžem vás uistiť, že toto vyšetrovanie dosledujeme do konca, bude to dôveryhodné, e, pretože chceme aby tu bola zachovaná integrita vyšetrovania. Vieme, že je to aj naliehavé a táto misia musí byť čistá, keďže sa zameriava na právny aspekt, na právny štát a potom sa posunieme ďalej my skutočne chceme postupovať tak, ako aj hovoríme. Chceme e, urýchliť e, toto vyšetrovanie, aby sa čím skôr skončilo. Bude vypracovaná správa expertom, expertom Jean-Paul Jacquet. Budúci týždeň pôjde na 5 misiu 14. decembra, potom príde do parlamentu možno v januári a bude prezentovať priebežnú správu o aktuálnom stave. V marci ukončí túto správu a potom bude uverejnená, pretože chceme uistiť všetkých, že misia je dôveryhodná Ide o e, spoločné vyšetrovanie kosovských orgánov a Eulexu, ale podmienkami zadania sú, e, ako misia zvládla svoje zadanie. Chceme uistiť verejnosť, že skutočne e, zavedieme do praxe aj všetky odporúčania a zistenia Ide o, o dôveryhodnosť e, a ja verím, že e, tie podozrenia sú neopodstatnené a ak náhodou sú opodstatnené, potom príslušné orgány príjmu opatrenia a osoby, konkrétne osoby budú brané na zodpovednosť. E, pokiaľ ide o regionálny aspekt, áno, bola tu taká výzva. Máme tu 53 medzinárodných. Líbia dokonca nebola zapojená v tom čase. A um, ide o komplikovaný problém a väčšina z vás určite súhlasí, že táto misia v Líbii zostane, kým si budú želať členské štáty. Ďalej, budúcnosť RAFI v Rafe nebude misaja ani v Gaze, až kým nebudú splnené tri základné e, kritéria. Bude zabezpečená bezpečnosť, kým sa palestinské orgány nevrátia natrvalo do Gazy. Takže Potrebujeme zabezpečiť kontrolu nad gazou a Takže táto misia nebude aktivovaná, oživená, až kým tie orgány nebudú trvalo vrátené do gazy. A myslím, že v roku 2005 ehm, bola podpísaná prvá dohoda medzi PA a Izraelom o pozorovateľovi z tretej krajiny. A teraz ehm, budeme musieť doplniť aj Egypt. Takže tá zmluva bude trojstranná. Je tu bezpečnostný aspekt, e, dochádza k rôznym incidentom prekroščenia hranice medzi Gazou, Gazou a, a Palestínou a je to nebezpečné pre ľudí. Ak by došlo k takéto misii, potom možno povedať, že EÚ a Gruzinsko je vlastne súčasťou tohto problému, pretože ide o nárazníkovú zónu, e, ktorá stiažuje riešenie tohto problému. A možno, že tá misia v Gazi by mala charakter e, mierových zborov. Pokiaľ ide o správu e, auditorského dvora, v súvislosti s Kosovom. Boli tu identifikované nejaké problémy s obstarávaním a niekedy trvá 7 až 8 mesiacov, kým sa podarí e, zabezpečiť misiu. To je dlhý čas. E, Európska rada decembri minulého roku požiadala o prehodnotenie všetkých postupov a protokolov, aby e, sme vniesli do tohto obstarávacieho konania e, nejaké zjednodušenie, nejaké zmeny. Do júna 2015 vysoká predstaviteľka požiadala predloženie správy v tejto súvislosti. Finančné nariadenie Ehm, v tomto ohľade súvisí aj s riadením krízy a pre nás je veľmi dôležité, aby to obstarávanie bolo rýchlejšie. Ale samozrejme, že treba dodržiavať predpisy, ktoré sa týkajú vynakladenia finančných prostriedkov. Ďakujem. Oh, thank you. Oh. Ďakujem. Sú nejaké iné otázky? Možno by ste nám mohli povedať niečo viacej o misii v Gruzinsku? Akým spôsobom zabezpečíte vyváženosť tejto misie aký prístup máte k Južnému Osetinsku, Abcházsku a k týmto územiam. Definícia je jasná a preto sa pýtam, akým spôsobom monitorujete situáciu. Som presvedčená o tom, že Rusko tam nezohráva pozitívnu úlohu. Hovorili ste aj o nárazníkovom pásme a Rusko nedodržuje dohodu z roku 2008 medzi a Medvedevom. Aký je váš plán, čo miete robiť v tejto súvislosti? Ďakujem, hovorí pán eh, Din. Môžeme len dúfať, že budeme mať dostatočné dôkazy a možnosti toho mechanizmu odpovede, aby sme mohli odpovedať a diskutovať otvorenie z očí voči s Ruskou federáciou, ale pravda je, že je to veľmi zložité, pretože otázky kladieme obvykle ľuďom, s ktorými e, alebo ktorí sympatizujú s vypracovaním tej správy, ale ja si myslím, že by sme sa mali snažiť o to, a mali by sme teda uvažovať nad tým satelitným centrom v Gruzinsku a chceme e, tam nejakým spôsobom rozšíriť naše jednotky a akým spôsobom sa dá využiť e, e, technické zariadenie, aby bolo možné ich použiť dostatočne rýchlo. Potom tam máme tie patroly, ktoré sú raz za týždeň, vždy e, večer patrolujú, ale prebiehajú konverzácia. Ja si myslím, že e, sa to celé sleduje veľmi zblízka. Ale treba sa naozaj snažiť e, E, tam umiestniť jednotky aj dostatok materiálu, teda z tej gruzinskej strany v súvislosti s konfliktom v Abcházsku a Osetinsku. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Týmto bodom sme dobre uviedli ďalší bod programu a to je stanovisko pána Elera, ktorá sa zaoberá finančnými pravidlami, ktoré sa aplikujú na súhrný všeobecný rozpočet EÚ. Ide hlavne o flexibilnejšie pravidlá pre misie EÚ. Ďakujeme vám, pán Dín. Za, ďakujeme vám, že ste tu dnes boli medzi nami. Aj za informácie, ktoré ste nám poskytli. Uzatváram teda bod číslo 5. May I Thank you. Now we... Ďakujem a teraz by sme začali s nasledujúcim bodom nášho programu. Pán Eller je spravodajcom a ja mu dávam aj dám potom aj, politi- aj tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín eh, v, v diskusii. O tomto stanovisku budeme hlasovať na januárovom zasadnutí výboru AFED Lehota na pozmeňovacie návrhy je, je 10. december o 12. na obed. Nech sa páči, pán Eller, máte slovo. Ďakujem, hovorí pán Eller. Ďakujem, pani predsednička, kolegyňa a kolegovia. Toto je naozaj veľmi dôležitá vec, ktorá mení aj naše názory Ide o veľmi praktický a nie politický ani strategický bod e, a bol by som rád, keby sme zaujali spoločný prístup a toto stanovisko sa tiež zaoberá podmienkami v teréne, akým spôsobom môže výbor prispieť k SZBP. Tiež dúfam, že vás, že vás dokážem presvedčiť o tom, že naše, naše misie musia byť naozaj efektívne. Komisie, komisia predložila návrh na návrh zmeny finančného nariadenia tak, aby bolo v súlade s novými smernicami o zadávaní verejných zákazok a tento návrh nám dáva príležitosť začleniť aj eh, verejné zákazky do celého tohto procesu. Ja si myslím, že tento problém sa nerieši už veľmi dlho a ja si myslím, že hlavne pokiaľ ide o tie civilné misie pri financovaní tohto rozpočtu, tak je dlhodobu veľa problémov a problémov s verejnými zákazkami, pretože sa to neadaptuje tým potrebným požiadavkom SZBP a to potom prináša e, mnohé problémy, oneskorenia a aj škandalóznych výsledkov. Ja si myslím, že môžeme e, postupovať tak, aby SZBP nebola postihnutá. Misia musí e, pracovať veľmi často rýchlo a v krízovom kontexte a veľmi často je potrebná takáto naliehavá reakcia. A zároveň, keď chceme, aby sme lepšie fungovali na vnútornom trhu pri zásahu do krízových situácií, tak ide o praktické zasielanie materiálu. A veľmi často to prebieha 6 mesiacov. Niektoré tie príklady sú naozaj katastrofálne. Ide naozaj o dramatické príklady a tu by sme mohli spochybniť všeobecnú účinnosť misie, ak máme nejaký tender pre helikoptery, eh, helikoptery vrtolníky pre niekoľko miliónov eur a ak to trvá eh, niekoľko mesiacov, tak otázka je, či tá misia bude vôbec legitímna. Ak chceme spustiť nejakú misiu v Gruzínsku alebo niekde inde a chceme spustiť tender pre Gruzínsko a potrebujeme licencie, e, samozrejme, ak to neprebieha dostatočne promptne, tak to celú misiu ohrozuje. V niektorých prípadoch sme potrebovali 9 e, mesiacov na takýto tender a mohol by som menovať mnoho ďalších príkladov. Samozrejme, mohli by sme aj spochybniť bezpečnosť civilného personálu in situ, napríklad vzdelávacie misie policajných jednotiek, keď nie sú dostatočné komunikačné jednotky a policajti musia použiť ich vlastné mobily, aby mohli komunikovať. Otázka je, či je vôbec rozumná takáto misia, či to neohrozuje fyzickú bezpečnosť ľudí, ktorých vysielame a ktorých pripravujeme v tých krajinách. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že nemôžeme vytvárať kapacity len na nejakého pol roka. Ak postupy nebudú účinnejšie a trvajú dlhšie, ide o naše stanovisko a sme neustále aj v kontakte s výborom pre rozpočet. Potrebujeme jasné pravidlá eh, tendrov a verejného zakazkovania pre EZBP v roku 2013 e, rada vyzvala vysokú predstaviteľku a predstaviteľov krajín, aby pravidlá pri týchto tendroch boli flexibilnejšie a urýchlili realizáciu týchto misií a tiež aj dvor auditorov nám navrhoval, aby sme išli touto cestou a zdôrazňuje potrebu účinnosti. Ide o to, že by sme požiadali o určité výnimky, ale skúsenosti vo výbore v, rozpočet, e, v rozpočte nám ukazujú, že musíme ísť cestou delegovaných aktov. Keby sme mali flexibilnejšie e, pravidlá, tak e, by nám to umožnilo lepší managing a tak by sme dosiahli tú potrebnú účinnosť misií. Rád by som vás upozornil tiež na to, že existujú aj ďalšie ustanovenia vo finančnom nariadení, kde by sme mohli urobiť e, zmeny na zvýšenie účinnosti civilných misií, napríklad aby velitelia týchto civilných misií mali zvýšené kompetencie my samozrejme rešpektujeme právo iniciatívy komisie, ale je tu takáto možnosť využiť. Komisia by mohla prísť v takomto zmysle s návrhom a to by bol spôsob, ako lepšie prerozdeľovať finančné prostriedky, aby sa to nerobilo tak ako doteraz, ale účinnejšie a ja dúfam, že budete súhlasiť s týmto stanoviskom. Nejde len o jednoduché stanovisko, ale je to východisko, e, ktoré podporujeme aj vo výbore pre rozpočet. Ďakujem a teraz by som dala slovo teňovým spravodajcom z jednotlivých politických skupín. Pán Fernández Alvárez z SND, ďakujem pani predsednička. V prvom rade by som pogratuloval spravodajcovi pánovi Ellerovi jeho práci za posledné týždne a veríme, že aj v nasledujúcich týždňoch budeme takto intenzívne pokračovať a podarí sa nám dohoda vo výbore. Po niekoľkých mesiacoch, čo som členom tohto výboru v prvom volebnom období, to, čo som sa naučil, je, že Mnohé európske misie v teréne majú ťažkosti. Vypočuli sme si to aj v tomto výbore, aj vypočuť a vystúpenia predstaviteľov vojenských jednotiek, ktorí sa zúčastnili operácií v Afrike. Tam boli problémy vo flexibilite alebo v rýchlosti nasadenia. A je dôležité, aby EP sa snažil pomôcť a odstrániť prekážky. Socialistická politická skupina plne zdieľa fakt, že je potrebné vylepšiť SZBP, eh, vylepšiť koordinačné mechanizmy medzi eh, vojenskými jednotkami členských štátov aj medzi európskymi jednotkami a rozvíjať obranný a zbrojársky priemysel pre celú Európu, ktorý by zabezpečil aj udržateľnú budúcnosť firmám a celému priemyslu. a k samotnému nariadeniu a k stanovisku. Plne zdieľame potrebu, tak ako je to v článku 190, aby bolo lepšie riadenie a managing jednotlivých projektov. Myslíme si, že nielen treba urychliť e, tendre a verejné zakázkovanie, tak ako to navrhuje komisia, ale ako hovoril spravodajca, treba vylepšiť e, mechanizmy flexibility pri rozhodovaní v teréne. A tá revízia článku 190 je podľa nás veľmi pozitívna, rovnako aj ďalšie možnosti, ktoré by sme mohli preštudovať v budúcich týždňoch, aby sme uľahčili prácu našich jednotiek v misiách a aby sa misie mohli realizovať flexibilnejšie. A som presvedčený, že Európsky parlament aj tento výbor príjme hodné rozhodnutie v budúcich mesiacoch. Ďakujem. E, ďalší rečník v mene ECR. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Dziękuję. Dziękuję, pani predsednička. Je veľmi dobré, že začíname diskusiu na túto tému, pretože určite musia byť pravidlá pre to, čo robíme. Ja by som chcel vyjadriť iba niekoľko obáv. V prvom rade ide o eh, neustály postoj našej skupiny ECS ohľadom doplnkového charakteru aktivít EÚ a NATO. Včera na výbore pre zahraničné záležitosti sme diskutovali o najbližšej budúcnosti a že by sme tieto kroky eh, mali harmonizovať a nie ich eh, viesť odlišne. Takže sa treba zamyslieť viacej nad týmito činnosťami. Avšak spýtajme sa, či nás rozsah týchto aktivít oprávňuje ku zmene takýchto konkrétnych eh, predpisov. Keď si čítame odôvodnenie návrhu a čítame samotný dokument, Mali by navrhované pravidlá um, zabezpečiť vyššiu ochranu finančných záujmov Európskej únie. O tom by sme mali hovoriť. Ak totiž hovoríme o väčšej zainteresovanosti EÚ e a jej uh, zbrojného či uh, obranného priemyslu v budúcich misiách, musíme to mať na pamäti. No a tretia otázka je taká, či vôbec máme robiť kroky, ako sú misie. Naše misie totiž sú buď veľmi obmedzené, alebo sú skutočne periférne, okrajové. Teda um, pokiaľ ide o bezprostredné susedstvo Európskej únie. Otázkou teda je, či sú uh, kroky uh, primerané vzhľadom k pravidlám a mali by sme teda nájsť primerané spôsoby akcií, misí a to, že niekedy pravidlá sú príliš náročné, by malo byť, preto by mali byť nahradené inými. Nemožno ich však nahradiť niečím prázdnym, kde by sme len svojvoľne miniali peniaze bez toho, aby sme splňali určité kritériá. Chcem ešte povedať, že je to veľmi dôležitá otázka, veľmi dobrá, dobre, že o nej diskutujeme. Teraz pán Orados. Ďakujem, pani predsednička, v mene skupiny ALDE. Chcem plne podporiť, aby neboli zmeny 110-109 ako aj pozmeňovací návrh výboru AFET v súlade so stanoviskom dvora auditorov a v súlade so závermi Európskej rady v súlade so všetkým, čo oznelo k, v odôvodnení k tomuto návrhu stanoviska v mene skupiny ALDE eh, toto e, stanovisko podporím. Ďakujem, pani Lezing. Budem hovoriť po nemecky, hovorí rečníčka. Ja súhlasím s pánom Ellerom, že ide o veľmi dôležitú otázku. A predtým by som si dovolila zásadnú pripomienku je mi ľúto, že dôležité diskusie v tomto výbore CD vedieme takmer pred prázdnou sálou a veľmi ma hnevá, ako sa veci vyvíjajú v tejto súvislosti v tomto výbore je potrebné, aby sme o tom hovorili medzi koordinátormi, či je to vo výbore tém, alebo či sa nejaké pre, termíny prekrývajú. Je to naozaj plutovania hodné a, a aj tento podvýbor má svoj svoju demokratickú úlohu. Teraz k otázke. Ide naozaj o zásadné hodnotenie. Je to hodnotenie, aj, ktoré aj v inom výbore či na inom zasadnutí výboru SEDE na základe stavu informácií a informácií o výskume v obranom priemysle a o tom sme tu na, tom, na tomto výbore diskutovali. A cieľim teraz konkrétne na pozmeňujúci návrh výboru AFET a hlavne na ten, ktorý sa týka všetkých misí CSDP teda všetky, sú aj misie, ktoré sú prevažne vojenskej povahy. Prepačte iba stručne, je to len formálna otázka. Um, tá vojenská časť sa nefinancuje z európskeho rozpočtu a preto sa to netýka tej vojenskej zložky, ale uh, civilnej zložky v rámci CSDP. Iba na vecné vysvetlenie. Myslím, Prepačte, prosím. Nediskutujte medzi sebou, hovorí predsednička. Budete mať možnosť odpovedať. Ďakujem. Napriek tomu sa teším, že ste mi teraz stručne odpovedali. Chcem však povedať, že to z toho pozmeňovacieho návrhu nevyplýva. Tak, ako ho čítam ja, má misia aj vojenský charakter. A preto chcem povedať a, e, a dôsledne odkázať na článok 41 um, e, zmluvy o Európskej únii, teda ide o náklady zo spočtu únie. A po druhé, že operačné náklady z, v súvislosti s realizáciou tejto zložky idú na ťarchu rozpočtu EÚ okrem otázok, ktoré sú obranného charakteru. Takže podľa toho idú náklady na ťarchu e, členských štátov podľa e, výšky HDP. Bez toho, že by sa členské štáty podielili na rozhodovaní o tejto otázke. Myslím si teda, že to treba špecifikovať presnejšie, pretože podľa mňa či podľa nás nie je ten pozmeňujúci návrh v súlade so zmluvou o Európskej únii. Ďakujem, pán Toro. Ďakujem, pani predsednička. Ja som menovaný ako tenivý spravodajca za zelených k tejto správe myslím teraz na Franka Sinatru, Shadow of His Mind, pretože e, ja som rozmýšľala nad všetkým, čo e, pán Eller navrhol. Musíme uvážiť a uvedomiť si, že misie CSDP nefungujú na základe bežných trhových e, podmienok. A hovoril o príkladoch, kedy trvá 8 mesiacov vyrobiť vrtulník, to je smiešne ak som operačný veliteľ, potrebujem eh, počítač a potrebujem ho teraz a nie o dva roky. Môže to dokonca stáť ľudské životy, ak sa nad tým hlbšie zamyslíte. Všimol som si, že eh, tu bolo drobné neporozumenie ohľadom eh, obstarávania vojenského a civilného ale bolo by snáď dobre, keby sme doplnili či pozmenili váš návrh slovom civilný. Civilian. Tak, aby bolo úplne jednoznačné, čo tu chceme povedať. A potom by sa to týkalo e, civilných misií v rámci CSDP, teda spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Preto by som chcel navrhnúť, a svojím spôsobom súhlasím s pani Lösing, že je škoda, že je nás tu málo. E, všimol som si e, v poslednom volebnom období, že keď je pani Lösing prítomná, že e, pohár je z polovice plný a nie z polovice prázdny. Takže takto to vidím ja. Predsednička. Máme tu eh, pána Partisa, eh, zástupcu Európskej komisie. A ak teda by ste súhlasili, poprosil, poprosila by som vás o niekoľko vyjadrení, respektíve poznámok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pozorne som počúval vyjadrenia ctených poslancov, členov tohto výboru. Samozrejme, že aj my zdieľame názor, že ide o dôležitú otázku, veľmi dôležitú otázku aby misie vedeli v teréne konať rýchlo. Myslíme si však, že mnohé už e, je realitou. Flexibil, existuje flexibilita, ako aj postupy. Tie sú zavedené a umožňujú zareagovať veľmi rýchlo na potreby misií. Napríklad podľa súčasných pravidiel E, postupy obstarávania, ktoré sa používajú e, v rámci krízy, teda je naliehavá situácia, sú e, rokovacie postupy. Rok, sa používa rokovacie konanie. No a potom, keď sa vyhlási kríza, rokovacie konanie sa koná iba s jediným uchádzačom bez akéhokoľvek odôvodnenia môžete použiť rokovacie konanie. Myslím si, že to sa dá veľmi rýchlo. Čo sa týka administratívneho postupu, je to to isté. V súčasnosti sú to traja uchádzači, ale rokovacie konanie. V tomto návrhu prichádzame e, s návrhom, keďže sme e, zistili, e, v tomto návrhu navrhujeme iba jedného jediného uchádzača. Teda je to e, e, špecifická metóda obstarávania rokovacie konanie. A dúfam, veľmi dúfam, že bude naplňať e, potreby misií. Určite už sme zaviedli prvky flexibility. Napríklad existuje skladisko pre techniku zariadenia štandardných misií a tento sklad funguje tomto sklade máme všetky základné zariadenia, ktoré misia potrebuje. Počítače. Tie sú priamo k dispozícii v sklade. To isté platí aj pre telefóny, pre automobily. To všetko je priamo k dispozícii v sklade. Snažíme sa však aj zamýšľať nad tým, ako veci v budúcnosti zlepšiť. Napríklad, v súčasnosti rokujeme s radou o vytvorení e, stielaného strediska služieb. Ešte o tom nebolo rozhodnuté. E, rada je skôr za e, podpornú misiu pre navrhuje, aby to bolo pre podporné misie, pre CSDP, alebo by to bola ústredná služba, service medzi niektorých, z útvarov komisie a ESVČ v rámci medziinštitucionálnej dohody. Išlo by o rámcovú dohodu. Tým by sa podstatne podporilo a uľahčilo zriadovanie misií, ich riadenie a obstarávanie. Máme teda um, pred sebou množstvo vecí, musíme sa snažiť riešiť konkrétne problémy. O jednom hovoril pán Eller, spravodajca. Nevedel som o tomto probléme s vrtulníkom, ale v súčasnosti sa snažíme riešiť všetky otázky s um, veliteľmi misií, respektíve s odpovednými za tieto otázky v rámci misia a Teraz by som sa pozrel na legislatívny e, aspekt návrhu. Vlastne e, misie majú e, úlohy, ktoré sú spojené s rozpočtom. Majú však chrániť tie finančné a rozpočtové záujmy Európskej únie. Keď delegujeme rozpočtovú úlohu na našich partnerov, napríklad kvôli misii, Obvykle sa od nich žiada predložiť tzv. nosné hodnotenie, podľa, aby, aby teda odôvodnili postupy, ktoré uplatňujú. Obvykle majú realizovať obstarávanie, ktoré dá rovnaké ubezpečenie, tak ako postupy obstarávania samotnej komisie. Ehm, pokiaľ však ide o misie, e, sme flexibilnejší. Ehm, finančné nariadenie, ktoré existuje, predpokladá obdobie na adaptáciu pre, či prípravu takéhoto hodnotenia a zavedenie potrebných, e, potrebných e, nosných postupov. Ak tomu tak nie je, a to musím pripustiť, že v prípade niektorých misií to tak je, potom komisia má povinnosť e, vykonať určité nápravné opatrenia a v súčasnosti je to tzv. ex ante vízum, ktoré udelujú útvary komisie. Skutočným riešením pre misie CFSP e, by bolo prijať finančné pravidlá a potom by neboli potrebné delegované akty. To sa nepredpokladá pre agentúry či orgány, ktoré sú decentralizované, ktoré sa zriaďujú na základe zmluvy o fungovaní EÚ a nie na základe zmluvy o EÚ, ktorá je právnym základom pre misie. Je to e, zmluva o EÚ a nie zmluva o fungovaní EÚ. Takže čo je potrebné podľa súčasných pravidlách premisie? aby boli prijaté e, finančné pravidlá a nie delegované akty, pretože to nie je potrebné. Stačí prijať finančné pravidlá. Niektoré ešte na svete nie sú, avšak e, potrebujeme delegovať e, implementáciu súčasť, časti európskeho rozpočtu už e, v dohode o delegovaní máme dohodnuté určité finančné pravidlá, ale ešte ich nemáme pre obstarávanie. To ešte treba dopracovať. Samozrejme, že komisia je pripravená poskytnúť vzor pre tieto finančné pravidlá ohľadom obstarávania. Ak teda postupujú to, tak, ako navrhujeme, teda súlad s veľmi všeobecnými pravidlami či princípmi, môžu pokračovať vo vstarávaní. A nebolo by potreb, neboli by potrebné žiadne e, nápravné opatrenia. A v, občas môžeme udeliť e, vízum ex ante. Chcel by som sa ešte venovať otázke jedného z ctených členov tohto výboru, myslím, že to dokonca bol pán spravodajca, týkajúce sa e, veliteľa civilných operácií. E, tento prvok nenavrhujete vy, ale máte pravdu, že to tam je, pretože by bolo, by bolo v protiklade s e, kompetenciami z komisie ohľadom implementácie rozpočtu podľa článku 371 zmluvy. Veliteľ je členom ESVČ a nejde o komisiu, ktorá uplatňuje rozpočet. Takže je to iná, iná inštitúcia podľa finančného nariadenia. Myslím, že som zodpovedal na väčšinu otázok ktoré odzneli v tejto diskusii. Skutočne sme presvedčení, že to, tento pozmenujúci návrh nie je potrebný. Mnohé je v poriadku, mnohé existuje, flexibilita je zabezpečená, naďalej implementujeme politiky, dokonca e, zachádzame ďalej, pomáhame, napomáhame im, ale delegované akty by určite neboli tým správnym riešením. Ďakujem, pani predsednička. E, Ďakujem pekne. ESVČ, pán Galibikov, môžete sa ujať slova, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel povedať niečo z minulosti. Pracoval som predtým na komisii v oblasti obstarávania. Môžem vám povedať rôzne výhody, ktoré sa týkajú uplatňovania interných pravidel obstarávania. Dnes tu máme Ehm, máme jeden trh 500 eh, miliónov spotrebiteľov, máme tu telekomunikácie, ktoré sú z ekonomického pohľadu na tom oveľa lepšie ako v minulosti. Keď som začal pracovať pre ESVČ v rámci operácií pre, eh, man, krízového manažmentu, skutočnosť, že súčasné pravidlá pre obstarávanie pre vonkajšie služby sú v samostatnej kapitole, už toto vysiela signál, že nemôžeme e, uplatniť v prvom rozsahu pravidlá pre obstarávanie. Spravodajca už uviedol niekoľko príkladov, ktoré vzýšli z každodennej práce. E, za uplynulé tri roky sme spolupracovali s komisiou, aby sme e, našli väčšiu flexibilitu a prispôsobili pravidlá operatívnym potrebám našich misií, e, kde je potrebné naplniť e, požiadavku dnes a nie e, o rok. Nemôžeme plánovať finančné aktivity v tejto súvislosti tak, ako to robíme na administratívnom útvare, kedy ide o 2-3 roky. Toto je veľmi dôležitý aspekt. My Eh, eh, fungujeme teda v rámci tohto krízového manažmentu, ale nie je to vždy pravda v rozsahu všetkých pravidiel. Takže sú tu určité veci, ktoré ešte nie celkom fungujú. Teoreticky však môžeme použiť eh, rokovacie konanie. Keď si vezmeme 10 prebiehajúcich operácií, uvíme, že tri z nich, Kosovo, Gruzínsko a Afganistan, môžu spustiť toto konanie už v prvý deň. Zvyšných sedem misií musí požiadať povolenie za každým, keď chcú uverejniť oznámenie a vyhlásenie verejnej súťaže. Eh, nad 20 tisíc eur. Takže súhlasím so spravodajcom v tom, čo už povedal. A budem sa tešiť na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Musím povedať, že som v minulosti bola vyjednávačkou eh, pre Lisabonskú zmluvu a jedným z argumentov, ktoré vzniesla eh, komisia eh, v súvislosti so zmluvami. Takže to treba zohľadniť. Pán Eller, dávam vám slovo a môžete sa vyjadriť. Teraz na vysvetlenie hovoríme iba o civilných misiách. Nie je to len otázka, ale aj politický zámer. To totiž e, podklad e, právny, základ, právny základ umožňuje financovať z rozpočtu EÚ iba civilné misie. Napríklad misie ako Atena sú financované členskými štátmi. Takže z hľadiska politického zámeru i právneho základu e, máme tu pozmenujúci návrh. A E, ten súhlas, ktorý sa snažíme dosiahnuť spoločne aj e, s výborom pre rozpočet, sa týka e, civilných misií. Takže ide výločne o civilné misie, netýka sa to misií, ktoré sú spoločne napríklad realizované z NATO. Môžem iba s prekvapením skonštatovať, že komisia vykladá veci tak, ako by ich rada mala. Čo sa týka e, rozpočet e, do roku 2020 e, bola komisia nadšená, keď dostala derogáciu od pravidiel. Už aj tak existujú mnohé derogácie od pravidiel, preto som prekvapený, že komisia odkazuje na principiálne stanovisko Totiž takéto principiálne stanovisko vôbec neexistuje, ale v jednotlivých prípadoch je možné adekvátne, flexibilné riešenie, ktoré bolo nájdené, ktoré, by, ktoré má zodpovedať e, pravidlám pre rozpočet. Čo sa týka príkladov, chcel by som uviesť ešte jeden. Musím povedať, že sa pohybujete na tenkom ľade. Ide o rokovania medzi ESVČ a vami tie zlyhali. Zaujímavé je vidieť, akú pozíciu komisia vlastne má. Je to váša, vaša súčasť, e, súčasť komisie, ktorá má takéto stanovisko. Totiž vysoká predstaviteľka je tiež súčasťou komisie a, to je, a má iný názor. Chcem ešte upozorniť na to, že komisia e, nemá až také koherentné stanovisko, ako by mohla mať. Konkrétny príklad – aby som to celé vykreslil. Čo sa týka misie pre rýchle rozmiestňovanie e, v Gruzínsku, išlo o rad, celý rad e, hliadok, e, ktoré mali byť rozmiestnené pozdĺž hranice. Potom to bolo súťaž pre obstaranie benzínu. Žiadal, bolo požiadané od um, rafinérii Európy, aby zriadili svoju sieť eh, čerpacích staníc v blízkosti eh, pôsobenia misie ako predpoklad toho, aby eh, bolo možné sa zúčastniť súťaže. Je to absurdné a aj auditorský dvor na to upozornil, že nemožno voľne vykladať takýto návrh my teda odkazujeme na um, úsudok uh, auditorského dvora. Preto totiž neexistuje uh, v súčasnosti nejaký efektívny uh, systém, a, ale už sa blížime k situácie, aby sa celkom ukázala ako nedôveryhodná zahraničná politika Európskej únie. Totiž ambície a skutočné ciele civilných misií a to, že nie sú funkčné a v mnohom nefungujú, je totiž smiešné, ak obstarávanie trhá polo, trvá polovicu času e, trvania misie a preto tieň na zmysluplnosť e, týchto misií. Preto parlament minimálne svojou väčšinou to e, zrejme nepríjme. E, iste bol dosť dlhý čas na to, aby sme sa na niečom dohodli. A čo sa týka delegovaných aktov, chcel by som protirečiť pani predsedničke, nemá to nič spoločné so zmluvami je to forma, ktorá je dôležitá pre parlament, pretože takto nechceme otvoriť eh, niečo voľné, otvorené. Chceme mať eh, slovo pri eh, rozhodovaní, chceme spolurozhodovať a chceme si túto výsadu uchovať. Takže formálne argumenty komisie podľa mňa vlastne nie sú zodpovedajúce bol by som rád, keby ste sa e, veľmi e, starostlivo zamysleli nad e, návrhmi. Ak totiž neurobíme niečo, potom sa zosmiešnime z hľadiska našej vlastnej práce, pretože na jednej strane hlásame, aké dôležité sú pre nás tieto otázky a na druhej strane nevyužijeme tú príležitosť, keďže finančné nariadenia sa otvárajú iba občas. Ak teraz nebudeme konať, potom celé roky ostane e, v platnosti súčasný systém, ktorý e, naozaj nie je celkom vhodný. Ja vám ďakujem za budúcu podporu. Thank you, Mr. Eller. Ďakujem pánovi Ellerovi. Týmto sme vyčerpali náš zoznam rečníkov. Chcela by som všetkým pripomenúť, že máme čas do 10. decembra e, do poludnia predkladať pozmeňovacie návrhy. O stanovisku sa bude hlasovať vo výbore AFET v januári budúci rok. Takže ďakujem všetkým. Chcem ešte pripomenúť, že od tretej budeme pokračovať v našom zasadnutí s ďalšími bodmi, ktoré máme na e, programe. Budeme mať diskusiu s generálom Palomérosom z NATO a taktiež e, pani Jean-Claude Alno z Európskej obrannej agentúry. Ďakujem pekne. No. Sorry, yes, Mr. Freund. Yeah, I, I'm sorry. To... Ešte pán Freund sa hlási. Áno, ospravedlňujem sa. Ja e, si myslím, že sme práve dostali informáciu e, na juhu Ukrajiny došlo k jadrovej e, katastrofe, nehode. Budeme ďalej informovaní predstaviteľmi Ukrajiny Nevieme teda, v akej miere je to závažné, ale myslím si, že je to veľmi dôležitá otázka, pretože to na všetkých nás má vplyv, môže mať vplyv. Takže ďakujeme na, a, a, za túto informáciu. Určite túto informáciu postúpime ďalej a, a najneskôr tak urobíme pred začiatkom povedenejšieho zasadnutia. Pán Ele, nech sa páči. Ja by som rád ešte formálne aj za koordinátora pani, pana Galera a, a skupinu EPP zareagovať e, na otázku pani Lezin, čo sa týka prítomnosti. E, požiadali sme, a viem, že to nie je vina sekretariátu, že zároveň všetky e, zasadnutia výborov sa nekonajú a ITRE a rozpočtový výbor zas, zas, zas, zasadajú naraz. V jednom výbore sa rokuje, v druhom sa uh, Mm, hlasuje. Ja som aj v ďalšom výbore a vidím aj ďalších kolegov, ktorí majú rovnaký problém. Napríklad, že majú sedenie v hlavnom výbore a tie všetky zasadajú dnes zároveň. Mali by sme si naozaj e, vziať za úlohu, aby sa podobné situácie neopakovali, keď sú napríklad štyri body, ktoré, sa, ktoré zároveň hlasujú. Ja ako koordinátorov som nie, nemôžem byť vo svojom výbore. Nie, že by som nechcel. Mali by sme sa aj politicky e, baviť o tom, či tému berieme vážne. Ak teda áno, o čom nepochybujem, e, mali by sme kolegom umožniť, aby sa takejto diskusie zúčastnili. Ďakujem pekne, pán LR. Týmto považujem tento bod programu za uzavretý a môžem vás uistiť, že sa určite vrátime ešte k otázkam týkajúcim sa Ukrajiny a zaradíme do dnešného programu, ak si to bude eh, vyžadovať situácia. Zatiaľ sa nám to zdá byť veľmi závažné. Ďakujem.